Meine sehr verehrten Damen und Herren, Vážené dámy, vážení páni, dovolím si otvoriť našu dnešnú schôdzu. Vítam tu pani podpredsedničku Európskej komisie. Ide o pani Reding, ktorá dnes k nám zavítala v rámci štrukturovaného dialogu v súvislosti s legislatívnym programom komisie a dnes nás poinformuje o príprave legislatívy. Ja by som navrhol, pani Radink rovno začala a potom, ako je to bežné, prebehne diskusia vo výbore. Takže pani Reding, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Teším sa, že tu dnes môžem byť a že vám môžem povedať niečo o témach dôležitých pre európske podniky a občanov. Ja som pripravila taký prehľad toho, čo sa tento rok bude diať pod hlavičkou Spravodlivosť pre rast. Začala by som Bruselom 1. Ide o nariadenie, ktoré kolegium prijalo koncom roka 2010. Je to dôležitá reforma spoločného trhu a priestoru spravodlivosti. Cieľom tejto úpravy je odstrániť právnu neistotu a dodatočné náklady pre občanov a podniky. Navrhujeme zrušenie exekvatúry pre občianské a obchodné veci. Iste viete, že takýto exekvatúr môže stať 2200 eur v prípade bežných prípadov, vo vynimočných to môže byť ešte viac. A trvá to často až 12 90, 12 mesiacov, pardon, ale 95 prípadov je iba potvrdením už prijatého rozsudku. Takže je to iba určitá formalita, veľmi nákladná, nepotrebujeme ju a preto som navrhla, aby sa exekvatúr odstránil. Ale sú tu samozrejme aj opatrenia, ktoré zabezpečujú spravodlivý proces pre obžalovaného. Potom ochrana, výber súdu, arbitráž. Veľká väčšina podnikov v EÚ sa zapája do cezhraničných transakcií a využíva dohodu o výberu súdu. A zanalýzovali sme situáciu a z toho vyplýva, že bohužiaľ tieto dohody je veľmi jednoduché obísť, z čoho potom vyplývajú nepotrebné súdne procesy, vyššie náklady pre podniky. Takže našim cieľom je prijať zmeny, e, ktoré teda e, zabezpečia dodržiavanie takýchto dohôd medzi obchodnými partnermi. Posilníme tiež dohody o arbitráži, aby sme sa vyhli rizikám paralelných procesov, pretože zo štúdií, ktoré sa realizovali, vyplýva, že arbitráž, že často sú podkopávané takéto dohody a zase toto je vec, ktorá spôsobuje nepotrebné procesy a zvyšuje náklady pre podniky. Potom súdna ochrana občanov EÚ celosvetovo. Túto chceme posilniť. Tento je také právne prostredie, treba podporovať celosvetový obchod, tak aby tu boli pre naše podniky, ktoré e, obchodujú v zahraničí rovnaké podmienky. Takže Rím 1 Rím 1 chceme takto upraviť a pán Zvievka vypracoval minulý rok správu, ktorá bola pre nás veľmi dôležitá pri príprave revízie Brusel 1 a ja sa naďalej teším na plnú spoluprácu v tejto problematike. Druhý prvok, toto je e, reštrukturalizácia dlhov. Ja som navrhla návrh, ktorého cieľom je zjednodušiť ehm, pohľadávky, mm, získavanie pohľadávok dlhov, európsky postup by mal vzniknúť európsky napríklad príkaz na zmrazenie bankových účtov. Toto by pomohlo v prípade nezdravých dlhov ehm, takéto vymáhať a znižiť náklady právnych postupov, čiže by to zvyšilo istotu v cezhraničných transakciách. Podniky a jednotlivci by totiž eh, mali mať dôveru v cezhraničné transakcie. Bohužiaľ tomu tak teraz nie vždy je. A ja vítam vašu iniciatívu, vaše stanovisko k tejto otázke. Chcem sa poďakovať pani McCarthy, spravodajkyni, eh, za jej správu týkajúcu sa zmrazenia bankových účtov dlžníkov v cezhraničných sporoch a môžem len ubezpečiť, že jej návrhy komisia zohľadní. Tretí prvok spravodlivosti pre rast je európske zmluvné právo. Ide o strategickú prioritu súčasnej komisie, teda v tomto roku Chceme prijať návrh určitého právneho nástroja v poslednom štvrtok roku 2011. Dosiahli sme značný pokrok na ceste k takémuto návrhu. Expertná skupina o zmluvnom práve funguje a má pomôcť komisii navrhnúť e, tento nástroj a teda táto funguje, pracuje v apríli by mala završiť svoju prácu. Viete, že prebehlo verejné pripomienkovanie. Bolo ukončené v januári 2011. Dostali sme asi 300 reakcií, z čoho vyplýva veľký záujem o tieto kroky. Tiež z toho vyplýva veľmi heterogénny obraz. Mnohí respondenti zatiaľ neboli schopní poskytnúť e, definitívne stanovisko, pretože otázky, ktoré boli položené, boli takého potenciálneho charakteru, takže oni by sa radšej vyjadili ku konkrétnemu návrhu. Takže už som povedala, že expertná skupina by mala koncom apríla završiť svoju prácu. Výsledky tejto práce budú zverejnené na internete, ako náhle budú k dispozícii. Chcel by som sa poďakovať Európskemu parlamentu za jeho príspevok. Pani Wallis, vám ďakujem za veľmi kvalitnú správu vychádzajúcu zo zelenej knihy o európskom zmluvnom práve. Viem, že aj ďalší poslanci sa do tých činností zapájali formou pozmaňovacích návrhov, aby tú správu doplnili. A tieto vaše príspevky sú pre nás veľmi dôležité a iste ich využijeme pri príprave právneho nástroja, ktorý by mal prísť na jeseň. Otázka dedenia. Navrhujeme nariadenie o dedení. Je to naozaj veľmi komplikovaná otázka, kde je nevyhnutné začať cez hraničnou spoluprácou. Viete, že 450 tisíc e, prípadov dedičstva sa vyskytuje v EÚ ročne a veľmi často tie postupy sú veľmi dlhé, s veľmi neistým výsledkom, s vysokými nákladmi, pretože neexistujú spoločné pravidlá. Navrhované nariadenie chce odstrániť tieto ťažkosti harmonizáciou pravidiel o uplatniteľnom práve a súde, pričom sa využíva obvyklý pobyt ako rozhodujúci faktor. Toto robíme nepretržite aj v prípade iných otázok, otázok napríklad rozvodov a vlastníctva pri rozvodoch tak aby e, súdy jednej konkrétnej krajiny mali na starosti určitý prípad a aby všetky, na, všetky e, majetky, všetky položky majetku e, boli predmetom dedičstva podľa jedného jediného práva. Potom úradné listiny vydané v jednom členskom štáte by mali byť akceptované v iných členských štátoch. Toto by malo usporiť eh, mnoho času a mnoho peňazí. Ja si myslím, že Európsky dedičský certifikát bude eh, takou hlavnou inováciou, pretože dedické osvedčenie, pretože toto je naozaj vylepšenie pre občanov. Občania si potom uvedomia, že EÚ naozaj rieši ich konkrétne problémy. Ja si uvedomujem, že e, návrh nariadenia obsahuje zmeny režimov existujúcich momentálne v členských štátoch. Teší ma však, že tá myšlienka toho navrhovaného systému sa teší širokej podpore a viem, že pán Lechner pripravuje správu o dedení. Pevne verím, že sa vám podarí čo možno najskôr dohodnúť medzi sebou aj s radou, tak aby sme mohli napredovať v tejto oblasti. Myslím, že občania na to čakajú. A teraz by som rada hovorila o návrhu, ktorý som predložila minulý týždeň. Ide o balíček opatrení na zvýšenie právnej istoty pre medzinárodné páry v oblasti majetkových práv. Ja som predložila dve nariadenia. Tam ide o súd, uplatniteľné právo a ide aj o vykonávanie rozhodnutí. Viete, že existuje 16 miliónov manželských párov, respektíve registrovaných partnerstiev. A každoročne 640 tisíc takýchto e, cezhraničných, cezhraničných manželstiev, respektíve aj e, registrých partnerstiev sa končí, či už rozvodom, úmrtím, rozchodom a tak ďalej. A potom vystáva otázka, ako rozdeliť majetok tohto páru. Je to naozaj veľmi komplikovaná otázka a to z dvoch dôvodov. Poprvé, majetkové aspekty sa riešia v EÚ odlišným spôsobom a pravidlá medzinárodného práva súkromného na určenie platného práva v takomto prípade je tiež veľmi heterogénne. Toto je naozaj veľmi nepríjemná situácia pre tieto páry, respektíve pre ich dedičov. Takže rada už viackrát vyzvala komisiu, aby sme niečo urobili, no a teraz takéto niečo chystáme. Na stole sú tieto dva návrhy a počítam s, vašim, s vašou podporou. Teraz sa dostávam otázkam, ktoré až tak veľmi nesúvisia s občianstvom ale sú takého širšieho charakteru, e, kolektívne žaloby. Komisia začala na pripomienkovanie, stalo sa tak začiatkom februára. Spada to pod moje oddelenia, ale úzko spolupracujem s kolegami Dalím a Almuniom. Prečo takáto spolupráca? už chceme prijať horizontálny, vyvážený prístup toto pripomienkovanie vychádza zo široko poňatej definície takýchto skupinových žalôb. Ide o zastavenie určitého konania formou predbežného rozhodnutia a potom aj e, žaloby na získanie odškodného e, za spôsobenú škodu chceme získať koherentný prístup zatiaľ. Ešte nebolo prijaté žiadne, žiadne rozhodnutie o tom, či sa uskutoční legislatívna iniciatíva alebo nie. Všetky názory, ktoré dostaneme, zvážime. Chceli by sme pripraviť také riešenie, ktoré prispeje k rastu vnútorného trhu, zohľadní osobitosti malých a stredných podnikov a ako aj e, požiadavky alebo potreby spotrebiteľov. Dostávam sa k záveru, ale ešte by som chcela pohovoriť o dvoch veciach, ktoré vás iste budú veľmi zaujímať. Poprvé, Hakská konferencia o otázkach únosov detí. Viem, že pani Haltala a pani Volis sa tým zaoberajú o, za váš výbor. Hakský dohovor z roku 1980 by sa mal v plnej miere uplatňovať. Viete, že signatármi pardon, ratifikovali túto, túto, tento dohovor o krajiny, bolo ich 84 a vo všetkých medzinárodných vzťahoch komisia aktívne podporuje pristúpenie k tomuto dohovoru aj iných krajín. Koncom tohto roka predložíme oznámenie o externej stratégii v oblasti spravodlivosti. A v tejto stratégii, respektíve v tomto oznámení, sa budeme venovať e, nielen Hakskej konferencii, Hakskému dohovoru, ale aj ďalším dokumentom a oblastiam, ktoré sú dôležité pre naše zahraničné vzťahy. Takže toto oznámenie som chcela avizovať. A potom pre pána Berlingera vás zaujíma vzdelávanie právnikov. Jediná možnosť, ako posilniť vzájomnú dôveru medzi osobami pôsobiacimi v právnych systémoch. Jediná takáto možnosť je posilnenie spolupráce vo vzdelávaní. Máme teraz nové právomoci podľa Lisabonskej zmluvy aj v oblasti vzdelávania právnych odborníkov. Pripravujem oznámenie na september tohto roka. Prebehlo pripomienkované konanie, pre, pri, ko, pripomienkovacie konanie koncom minulého roka. Európska sieť pre vzdelávanie pod e, záštitou maďarského predsedníctva zorganizovala v Budapešti konferenciu pred dvomi týždňami veľmi úspešnú. Túto konferenciu verejné pripomienkovanie a spoluprácu s vami chcem využiť ako východisko pre diskusiu o tom, ktoré oblasti by sme mali považovať za prioritné a podporovať ich aktivitami na európskej úrovni. Prečo to vravím? Nož preto, lebo hlavnú zodpovednosť za vzdelávanie aj právnikov majú členské štáty a organizácie profesíne. Takže jediná cesta, ako zefektívniť naše aktivity na európskej úrovni je stanovenie si priorit. Toľko teda v kocke k našej oblasti. Ja samozrejme, že rada vám odpoviem na otázky. Ďakujem pekne, pani komisárka, za veľmi podrobné vystúpenie. Vidíme, že rozhodnutie pána Barosa na začiatku obdobia bolo dobré, teda že prejsť z rezortu e, spravodlivosť a vnútro k rezortu spravodlivosť. Vidím, že e, toto naozaj bolo veľmi, veľmi dobré rozhodnutie. Takže mám tu viacero kolegov, ktorí sa prihlásili o slovo. A ako prvý pán Bellinger, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať e, pani komisárke za jej vystúpenie, ale tiež za e, to, e, o čom hovorila teda o skupinových žalobách a o pravidlách týkajúcich sa exekvatúry. My o týchto veciach rokujeme aj v našich krajinách a ja by som sa chcel sústrediť na jednu vec z toho, čo vy ste povedali. Týka sa to osobitne problému istej právnej kultúry. Vo viacerých uzneseniach, ktoré schválila táto snemovňa e, k e, e, vzdelávaniu právnikov, štokholmskému programu a iným otázkam sa objavuje neustále jedna vec medzi našimi právnymi systémami môže byť súlad len taký, ktorý je zakotvený v spoločnej európskej kultúre, ktorá bude vyplývať zo zdieľaných znalostí a štúdia, ktoré sa bude zameriavať na eh, komparatívne právne štúdie a bude podporované tak kurzmi na univerzitách a celkovým systémom vzdelávania právnikov a sudcov. A ja by som chcel zdôrazniť, e, v tomto je dôležitý pojem oboznamovanie sa so zahraničným zákonom. Toto je e, jedna z vecí, ktorá by sa mala stať súčasťou akejsi právnej mentality v Európe. Je potrebný hlbší dialog a profesionálne kontakty, ktoré treba podporovať a propagovať na európskej úrovni, aby sme e, mohli definovať e, budúce e, programy a legislatívne zmeny na základe potrieb e, praktikov, teda ľudí z praxe. A ak hovoríme o akčnom, európskom akčnom pláne o právnom vzdelávaní, tak si treba uvedomiť, že treba najprv zjednotiť tie rôzne stratégie, metódy, metódy vzdelávania právnikov a treba zjednotiť aj výmenu najlepších praktických postupov v tejto oblasti. Je veľmi nevyhnutné, aby, je nevyhnutné, aby sme e, pri budovaní európskej právnej kultúry nevylučovali e, rôzne profesie, teda nejde len o sudcov, ale o ľudí, ktorí praktizujú právo ako takých. A program Erasmus, ktorý umožňuje výmenu e, študentov, je len jednou z iniciatív, ktorá by mala podporiť horizontálnu aj vertikálnu komunikáciu e, medzi rôznymi národnými a európskymi súdmi, pričom existujúce e, vzdelávacie inštitúcie na národnej úrovni a siete e, vzdelávania, ako aj rôzne právnické asociácie v jednotlivých krajinách a asociácie sudcov by mohli prispieť k prehlbovaniu pochopenia princípov platných v ostatných krajinách a toto by mohlo prispieť k vytvoreniu spoločnej európskej právnej kultúry. A e, cieľom tu nie je len formulovať nejaké kurikula vo vzdelávaní a um, využívanie seniority v práve, kde veľmi často rôzne prípady týkajúce sa rôznych oblastí práva práva rodinného, práva spoločnosti, práva súkromného či verejného, môžu viesť k vytváraniu kontaktov a kanálov na prehlbovanie a podporu spolupráce a zároveň e, môžu viesť takéto komparatívne štúdie týchto prípadov aj k e, hĺbšiemu porozumeniu. E, na tomto sa musia zúčastňovať univerzity, ale aj e, jednotlivé osoby. A vzhľadom k tomu, že uznesenie zo 17. júna 2010 o e, právnom vzdelávaní e, o týchto všetkých veciach hovorí, parlament sa odhodlal v tejto oblasti vykonať kroky v zmysle novej Lisabonskej zmluvy, čiže my nežiadame len nové právomoci, ale snažíme sa ich aj uplatňovať. A v zmysle tohoto tohto zámeru e, parlament podnikol štúdiu zameriavajúcu sa na e, vzdelávacie inštitúcie právnického typu v nadväznosti na, povedzme, ciele štokholmského programu a parlament veľmi rád podporí komisiu pri vypracúvaní oznámenia a chcel by apelovať, aby e, sa zohľadnili výsledky našej parlamentnej štúdie v kontexte, ktorý Eh, bol riešený vo viacerých uzneseniach, eh, sa momentálne objavuje niekoľko rôznych myšlienok eh, a názorov na to, ako definovať právne a súdne vzdelávanie. Čiže otázka je, či využiť súčasné inštitúcie a tu sa domnievame, že najlepšími školiteľmi sudcov sú práve sudcovia a iste úlohu budú zohrávať aj Európske a národné asociácie, ktoré budú môcť identifikovať najlepšie praktické postupy v jednotlivých krajinách a podporovať šírenie týchto postupov v iných krajinách, pretože v niektorých členských štátoch e, existuje systém decentralizovaného šírenia e, takýchto prvkov spoločnej európskej právnej kultúry vo Francúzsku teda existuje určitá centrálna registratúra prípadov a e, v Holandsku existuje sieť EU Infra a rôzne siete existujú aj v Taliansku, čiže už dnes sa vykonávajú kroky a týmto smerom, pričom e, decentralizačné snahy, najmä v Holandsku, e, napríklad volajú potom, aby existovali určití koordinátori a tiež by sa mohlo e, podľa názoru rôznych expertov využiť aj, e, by sa mohli využiť možnosti siete ERA. My by sme chceli e, dokončiť štúdiu do tohto leta, kde by sa skúmalo, ako praktické, najlepšie praktické postupy v Európe zbierať a šíriť a do roku 2012 by sme chceli rozbehnúť pilotný projekt, ktorý by koordinovali minimálne dve e, školy na vzdelávanie sudcov v členských štátoch. Tu nám ide o to, aby sme podporili v národných sudcovských školách vzdelávanie o iných systémoch, e, tiež o systéme EJTM e a chceli by sme tiež zaviesť formalizované prvky vzdelávania, ktoré by sa dali, povedzme, sprostredkovať aj cez internet, Skype a inými spôsobmi. V krátkosti chceme podporovať dialog a e, ďalej by sme chceli e, vybudovať myšlienku fóra, kde by sa stretávali aj e, školitelia, teda učitelia, aj ľudia z praxe. A my by sme mohli takýmto spôsobom potom rozvíjať to nové právnické vzdelávanie v Európe. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Lichtenberg. Pani Lichtenberg bohužiaľ hovorila bez mikrofónu, teraz je to už v poriadku. Ďakujem pekne, pani komisárka, za vaše vysvetlenie. Mám zo pár malých otázok. Začnem odzadu Hákskou konferenciou a vami vysvetlenými otázkami únosov detí zastávam váš názor, že tu potrebujeme veľmi širokú dohodu, aby sa podľa možnosti zapojilo čo najviac krajín, pretože tu máme niekoľko aktuálnych ťažiskových bodov v tejto téme. Pre mňa osobne zostáva jedna otázka otvorená. Francúzsko sa snaží ísť zvláštnou osobitou cestou a Mňa by zaujímal váš názor na toto, respektíve či táto zvláštna francúzska cesta za určitých okolností nie je kontraproduktívna, keďže sa snažíme ísť spoločnou cestou v tejto téme. Tento problém sa nekončí na hraniciach Francúzska. Ide práve o to, že únosy detí nie sú orientované len na jednu krajinu. Mňa zaujíma, či by sme sa nemali pokúsiť e, um, presvedčiť Francúzsko, aby sa pridalo na našu stranu a aby sa stalo akýmsi motorom pokroku, pretože ak tu budeme mať nejakú osobitú zmluvu, tak e, to bude rušiť účinky tých druhých. Ďakujem za vašu angažovanosť. Moja kolegyňa Haudy Hauteler eh, sa veľmi zaujíma o, o túto otázku a opätovne so mnou diskutovala. Práve preto pokladám pokrok za veľmi potrebný. Čo sa týka harmonizácie právnych tradícií, viedla som niekoľko rozhovorov k tejto téme pre malé členské štáty. By to mohlo byť za určitých okolností zložité tak či tak nemajú veľa právnikov a ak vychádzame z toho, že v praxi eh, hovorím o tom, čo očakávam, že sa asi v praxi bude diať, ak určití právnici sa budú zaoberať e, dvoma, troma susednými právnymi systémami, s ktorými často prichádzajú do kontaktu, tak nám určite poskytnú e, dobré odborné znalosti. A samozrejme sa to nebude dať takto pokryť v každej členskej krajine. Aké máte predstavy v tejto oblasti? A k prvému bodu, k európskemu zmluvnému právu, Pokladám to za zaujímavú myšlienku, avšak vidím, že rada e, veľmi výrazne protestuje. Je to jasné, pretože každá krajina si myslí, že jeho a len jeho právna tradícia je tou správnou. Všetci to dobre poznáme z našich domovských krajín. Ako to vidíte, mal, mali by sme začať s zvláštnymi zmluvnými právami, tak ako sme to urobili v oblasti spotrebiteľov a obchodných vzťahov a budeme potom pokračovať. Ak zvolíme túto verziu, hovorili ste o výhodách pre obchodné vzťahy, avšak ja očakávam výhody aj pre spotrebiteľov. Pretože to, čo sa ku mne dostáva, sú nielen žaloby firiem, ale samozrejme, že dostávam veľa sťažností aj spotrebiteľov v tejto nejasnej situácii. Profituje veľmi veľa pololegálnych firiem, treba to povedať veľmi otvorene. Takže by ma v tejto súvislosti zaujímalo, ako si to predstavujete a aký názor má k tomuto rada a kto by potom mal z celej situácie úžitok. Mám ešte jednu zvláštnu záležitosť. V debate o EPR a intelektuálnych e, duševných právach sme hovorili o tom, že pre umelcov v Európe je veľkým problémom táto záležitosť pretože táto profesná skupina funguje veľmi výrazne cezhranične a stále sa konfrontujú so sociálnym dumpingom, pretože sú vystavení rôznym zmluvným právam. Myslíte, myslíte v tejto súvislosti na určitý zvláštny postup, napríklad v Rakúsku Cezio Legis, na ktoré bolo často útočené? Sú tu najrôznejšie paralelné problémy v iných členských štátoch, ktoré, um, s ktorými sa umelci stretávajú v medziná, medzinárodných zmluvách veľmi často, dokonca častejšie než iné profesné skupiny. Ďakujem pekne, pán kolega Zvievka. Tak, bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ďakujem pekne, pani pre, pán predseda, vážená pani komisárka, tak ako vždy, tá, táto veľmi konkrétna prezentácia na mňa urobila veľmi dobrý dojem a aj plán práce, s ktorým rátate. Chcem sa vám srdečne poďakovať za návrhy zákonov v súvislosti so zmenami nariadenia Brusel 1 a teším sa na veľmi tesnú spoluprácu. Dnes je ešte dosť problematické hovoriť o detailoch, pretože sa prvá výmena názorov ešte len bude diať vo výbore. Možno na ďalšom zasadnutí k tomu budem vedieť povedať viac. Rád by som hovoril o niečom, čo ste vy nespomenuli, čo je však pre mňa dôležité. Hovoríme o právnej kultúre a o význame vzdelávania. To je veľmi substantívne ale z pohľadu občanov EÚ je tiež dôležité, aby dostali informácie. A to také, s ktorými máme často problémy. Rád by som vám poďakoval. Bol by som vám vďačný, ak by ste mohli niečo v tejto oblasti iniciovať. Ehm, bola by to snáď akási príručka pre európskych občanov v súvislosti eh, s Rímom Terry a v súvislosti s medzinárodnými manželstvami a s tým, čo všetko je obsiahnuté v tejto smernici a s čím sa tam ráta. Rád by som sa vás spýtal nasledovné. V prípade právnych dokumentov, ktoré sa veľmi priamo dotýkajú občanov, myslím napríklad na závety, majetkové otázky. Tam by sme mohli napríklad vypracovať takéto príručky Mohli by byť napríklad k dispozícii na elektronických portáloch e-justice, mohli by byť aj vytlačené. A potom tí ľudia, ktorí potrebujú e, tieto otázky riešiť, by vedeli, ako to majú urobiť. Ďakujem, pani kolegyňa Rechner. Dankeschön. Ďakujem aj rada. Ja by som sa rada poďakovala pani komisárke za veľmi jasné a pochopiteľné vysvetlenie pracovného programu. Avšak ja by som sa v mojej otázke e, pre vás rada sústredila na európske zmluvné právo. Vaša práca a váš spôsob práce je nám známy. Um, že sa koncentrujete na to, čo by e, Európske zmluvné právo malo priniesť občanom a preto by ma mimoriadne zaujímal váš e, aktuálny postup v otázke Európskeho zmluvného práva. Ja mám ten dojem, že komisia sa strašne rýchlo rozbehla a snaží sa rýchlo nájsť riešenia bez toho, aby stále mala na zreteli cieľ. Máme tu najnovšie údaje od Consumer Market Call Board, z ktorých je zjavné, že v prvom rade nie je bariérou európske zmluvné právo, ktoré by malo byť prekažkou nielen pre občanov, ale aj pre firmy, ale že sú tu o mnoho závažnejšie iné dôvody, ktoré sú v paradoxe s cezhraničným pohybom. Viete, že sú to najmä daňovo-právne záležitosti a v tejto súvislosti si dovolím vám pripomenúť a opýtať sa, e, čo máte na pláne za komisiu urobiť v súvislosti e, s úpravou RIM 1, pretože to, čo máme momentálne k dispozícii, tieto opcionálne nástroje, tak zdá sa, že ich nebudeme môcť použiť. Veľmi rada by som od vás vedela, aký ďalší postup plánujete, najmä v súvislosti s správnym posúdením vplyvu, aby sme sa dopracovali k dobrým výsledkom a netápali v temnote. Európska judikatúra tak, ako by sa mala vystavať na základe opcionálneho nástroja, ehm, bude potrebovať ešte niekoľko desaťročí na to, aby sme v očiach e, občanov, spotrebiteľov vybudovali potrebnú mieru dôvery. Ďakujem. Harim, Colin, Harim, please. Ďakujem ďalší kolega, Karim. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel pani komisárke v prvom rade poďakovať e, za to, že e, prijala prostredníctvom kolegu e, Malcolma Harbora pozvanie na stretnutie, ktoré budeme onedlho organizovať. A ja viem, že názory sa líšia na veci, ktoré predkladá komisia, ale každopádne váš vstup, váš príspevok k tomuto vypočutiu ukazuje, že e, všetky strany sporu budú vypočuté. Ja by som však chcel položiť jednu otázku e, k tomu, čo ste dnes nespomenuli. Týka sa to e, Európskeho súdneho dvora. Tá moja otázka má dve časti prvé, prvá časť sa týka e, rozsudku, ktorý bol vynesený ohľadom našich návrhov na e, nový patent spoločenstva a moja otázka je veľmi jednoduchá. Čo teraz? Aký je váš názor na to, ako ďalej pokračovať e, po tomto rozsudku súdneho dvora? A druhá vec, ktorú by som chcel povedať, je všeobecnejšia. Európsky súdny dvor predkladá uznesenia k rôznym prípadom, ktoré však veľmi často idú proti úmyslu, legislatívnemu úmyslu tejto snemovne. Snemovne uvediem jeden veľmi konkrétny prípad týkajúci sa napríklad e, e, otázky e, pohľavia pri výpočtoch poistného rizika. Chcem sa spýtať, či so mnou súhlasíte v tomto názore na tieto uznesenia súdneho dvora. Vážená pani kolegyňa Wallis. Ďakujem veľmi pekne. Skutočne ďakujem veľmi pekne pani komisárke za vystúpenie. Ja musím povedať, že ma zaujalo, že ste si vybrali kapitolu e, Spravodlivosť pre rast pre, tú dnešnú, pre ten dnešný príhovor, čo veľmi oceňujem a takisto si cením e, tie vaše iniciatívy týkajúce sa v rámci, týkajúce sa Bruselu jednotky, teda e, tak kolektívnych žalôb, ako aj zmluvného práva, práva, ako aj vymáhania pohľadávok. Pričom otázka kolektívnych žalôb, tam ste spomenuli jednu vec a to, e, že spolupracujete s komisármi Almuniom a Dalím a tie ostatné elementy toho, tej kapitoly Spravodlivosť pre rast, Justice for Growth, teda sprístupnenie spravodlivosti pre bežných ľudí a celý ten problém okolo alternatívneho riešenia sporov, kde pán Dali predložil návrh a dúfam, že aj vy budete spolupracovať s ním na tejto otázke alternatívneho riešenia sporov, e, tak e, toto všetko je veľmi zaujímavé. A v otázke zmluvného práva tam sa plánuje diskusia na tomto výbore o pozmeňujúcich návrhoch. A pozmeňujúce návrhy, ktoré predložili kolegovia, sú z veľkej väčšiny konštruktívne a napriek tomu existuje určitý, e, určitý odtieň e, neistoty a ja by som navrhla, aby sme pokračovali ďalej touto cestou, ale aby sme si boli vedomi toho, že je potrebné ďalej zbierať informácie a vykonávať e, hĺbkové dopadové hodnotenia. Ja nemám žiadnych pochybností, že v, v konečnej správe sa to prejaví. Som veľmi rada, že plánujete venovať pozornosť tomu, čo vy ste nazvali vonkajším alebo externým aspektom našej politiky spravodlivosti, pretože pre nás je veľmi dôležité, aby sme, ehm, aby sme kultivovali e, vhodné a správne vzťahy s, mm, so signatármi Hákského dohovoru. A nejde len o ten dohovor o únosoch detí, ale Existuje mnoho ďalších dohovorov, v ktorých potrebujeme rozvíjať vonkajšie vzťahy. A rada by som podporila to, o čo pani Lichtenberg, Lichtenbergerová požiadala, ale troška iným spôsobom. Európska únia je momentálne signatárom Hagskej dohovoru ako únia. To znamená, že vy ako komisárka by ste mali stanovovať politiku voči Hakskej konferencii nie dohovoru, teda Hákskej konferencii za e, všetky členské štáty a v mene všetkých členských štátov. A my by sme chceli počuť nejaké ubezpečenie, že práve toto robíte, že zohľadňujete názor všetkých členských štátov, pretože taký bol pôvodný úmysel a takto vlastne e, sa to zamýšľalo aj e, pri našom vstupe alebo mm, podpise Hákskej konferencie vo formáte Európskej únie a nie ako jednotlivé členské štáty. Teda, ako som povedala, mne sa páči, že hovoríte o spravodlivosti pre rast, ale hovoríte tiež o roku európskeho občana, ktorý by mal byť vyhlásený na rok 2013. A ako ste už, si už mohli vypočuť od pripomienok kolegov, ktorí prehovorili predo mňou, my, e, my chceme, aby sa občan dostal do ohniska všetkých e, našich činností. Takže toto treba neustále opakovať. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Baltazar. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj pani komisárke Redingovej za e, veľmi pútavú prezentáciu e, vášho, vášho názoru. Po zverejnení zelenej knihy, ktorá obsahuje rôzne alternatívy riešenia otázky európskeho zmluvného práva, tento výbor preskúmal túto vašu zelenú knihu a v dôsledku, alebo teda na základe činnosti, ktorú, ktorú vykonala v tomto smere pani Wallis, sa zdá, že e, skôr e, si zvolíte ten alternatívny nástroj, alebo teda tú možnosť riešenia e, subsidiarity a proporcionality cez určité alternatívy. A my by sme nechceli vytvárať nástroj, bez e, toho, aby sme si boli istí, že ľudia v praxi ho vedia, vedia použiť a budú ho chcieť používať. Pretože úspech akéhokoľvek nástroja v oblasti zmluvného práva bude závisieť od e, praxe, od praktikov a jednoducho tu závisíme od toho, ako by som to formuloval, trhu, e, pre ktorý my tvoríme tie legislatívne nástroje. No a ďalej sú tu ostatné oblasti, ako napríklad práva, e, práva spotrebiteľov a alternatívne možnosti dosiahnutia nápravy, teda alternatívne riešenie sporov. A, a tu predkladáte návrhy, ktoré v podstate idú podobným smerom. E, na druhú polovicu tohto roka ste ohlasili iniciatívu v tomto smere. A ja sa chcem spýtať, aké konkrétne opatrenia bude komisia bude komisia zavádzať na zvýšenie miery ochrany spotrebiteľov a na zabezpečenie ďalšieho rozvoja vnútorného trhu v rámci e, tohto e, alternatívneho nástroja pre zmluvné právo. Ďakujem pekne, pán kolega. Ďalší. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja ďakujem aj pani podpredsedničke komisie. Ja som povedal Eh, už predtým, že je veľmi dobré, že eh, máme určitú, určitý, teda máme jednu komisárku, ktorá zodpoveda za oblasť spravodlivosti aj eh, súdnictva. A my sme aj dnes vlastne mohli pozorovať v tom vašom vystúpení, že táto oblasť zahrania množstvo rôznych aspektov. Ja by som chcel mm, poďakovať za tú odvahu, e, s ktorou sa púšťate do riešenia takýchto veľmi komplikovaných záležitostí a vy v podstate chcete e, na jeseň predložiť e, veľmi dôležité návrhy. A tu to nebude mať dosah len na súkromné právo, ale aj právo trestné. A ja by som chcel uviesť prípad. Ja, ako viete, som práve predložil správu, kde sa zaoberám otázkou zjednotenia istých doktrín alebo z e, rôznych smerov. Ehm, a my musíme v podstate zlúčiť e, nejaké ekonomické záujmy, povedzme so záujmami dieťaťa. V mnohých oblastiach teda zlúčujeme rôzne protichodné záujmy. A e, ja, moja, moja konkrétna správa sa týka povedzme toho, že rodina, ktorá, kde jeden rodič je Belgičan a, druh, a povedzme Ehm, matka je španielka, ehm, tak ehm, povedzme, že dojde k rozvodu a otázka je, ako vlastne budú, komu budú pridelené tie deti a z obidvoch strán idú obvinenia na, nedostatočnú, na nedostatočné zabezpečenie výchovy Čiže Takže toto sú všetko komplikované záležitosti, ktoré závisia od toho, ako sa k veci postavíme. Subsidiarita je v podstate princípom, ktorý sa snažíme upravovať, ale Eh, ide o to, aby sme nevytvárali situácie, kde bude dochádzať k takýmto, eh, k takýmto sporom alebo k takýmto problémom ako v tejto oblasti rozlúk. Takže ja si veľmi cením, že ste sa pustili do riešenia týchto komplikovaných problémov a eh, my v parlamente nebudeme tou najväčšou prekážkou. Prekážka pravdepodobne bude ležať na rade kde tie názory sú skutočne zásadne protechodné a každý štát sa snaží uplatniť to, čo si myslí, že je pre ňo najlepšie. Takže a ja e, vám skutočne želám e, veľa úspechov a ďakujem za to, že ste sa odvážili tieto problémy riešiť. Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka, máte slovo. Thank you. Zámerom komisie a povinnosťou komisie je byť akýmsi dôveryhodným sprostredkovateľom, pretože vo chvíli, keď predložíme návrh na stôl, tak e, musíme sprostredkovať komunikáciu medzi radou a parlamentom a práve to sa snažíme robiť. A ja vám môžem e, prislúbiť, že sa skutočne snažím um, veľmi dobre vychádzať z radov a to z jedného dôvodu. Ja si myslím, že každý chápe, že pred Lisabonskou zmluvou nebolo možné urobiť nič. Jednoducho neboli k dispozícii nástroje. Teraz nástroje sú, ale máme pred sebou také obrovské množstvo práce, Eh, ak chceme, aby tento náš kontinent eh, sa nachádzal v istej rovnováhe, že je to až odstrašujúce. A ja som bola skutočne eh, veľmi hrdá na to, že som po deviatich mesiacoch priviedla na svet to prvé lisabonské dieťa. V tomto prípade išlo o oblast trestného práva a to procedurálne práva na preklad a tlmočenie. Čiže aj tu E, bolo možné vidieť, že členské štáty na rade e, majú síce veľmi zásadne odlišné názory, ale napriek tomu sa podarilo napredovať v rokovaniach veľmi rýchlo. Takisto otázka um, hĺbšej spolupráce v oblasti rozvodov manželstiev, kde um, tiež bol badateľný istý pokrok napriek istej prvotnej liknavosti. Takže ja by som chcela povedať pre tých, ktorí um, hovoria o občanoch, že áno, pre občanov je toto veľmi dôležité. Občania sa necítia isto, keď prekročia hranicu, pretože nevedia, aké budú ich práva v tom druhom štáte a majú pocit, že sú diskriminovaní. Takže my musíme občanom poskytnúť tú istotu, to ubezpečenie, že e, kamkoľvek pôjdu a e, čokoľvek budú chcieť na tomto našom kontinente robiť, tak ich práva budú garantované. No a my v roku 2013 skutočne chceme vyhlásiť Európsky rok občanov a radi by sme, aby všetci, ktorí zastávame rôzne funkcie na európskej úrovni, sme e, sa snažili maximálne vysvetliť občanom, čo pre nich Európa robí. A my, teda ja, moji spolupracovníci, my všetci budeme musieť dovtedy vykonať určité rozhodnutia. Preto na to tlačím, preto sa snažím ísť čo najrychlejšie, jednoducho preto, aby ste všetci mohli v roku 2013 výsť a mať v rukách niečo a ukázať to občanom a povedať, aha, toto robíme my, toto robí parlament, Európa pre vás, občanov. Teda e, pre občanov, ktorí kde si žijú, ktorí kam si cestujú, ktorí čo si robia, takto riešime vaše problémy. Toto sú nové pravidlá, ktoré sa uplatňujú Eh, vo všetkých eh, krajinách Európy rovnako, aby sme vyšli v ústrety vám, občanom. Čiže my nevytvárame len veci, ako je povedzme nejaký portál e-justice, ktorý je zameraný možno skôr na tých ľudí z praxe, na tých odborníkov, než na bežných občanov, ale eh, vytvárame aj nástroje a vyvíjame snahy, prostredníctvom ktorých pomáhame priamo občanom. No a ide o to, aby sme to občanom vysvetlili a Um, ale aby sme naozaj mali niečo v rukách, musia tie spoločné pravidlá existovať. Takže ja som vo, v tom svojom úvodnom slove hovorila o veciach, ktoré sme urobili a o ktorých môžeme e, občanom povedať, aha, toto sme pre vás ako Európa urobili. No a teraz e, sa dívam na vás, pán Berlinguer. Ja um, som povedala, že sa spolieham na Európsky e, parlament, že v oblasti vzdelávania sudcov mi pomôže presadiť tie správe, správne snahy. A myslela som práve na pána Berlingera, ktorý má obrovské skúsenosti v tejto oblasti, takže skutočne e, tá vaša podpora a pomoc veľmi vítaná. My nemôžeme urobiť všetko, ale e, musíme pomôcť členským štátom a organizáciám, ktoré združujú profesionálov, ale aj organizáciám ako je napríklad ERA. E, musíme im pomôcť, aby e, s touto vecou mohli efektívne pohnúť. To znamená, e, podporujeme efektívne pilotné projekty v oblasti moderných technológií, môžeme robiť viac a môžeme fungovať efektívnejšie prostredníctvom nových komunikačných médií. No a v tejto oblasti každopádne rátam s vašou podporou. Ďalej, pani Lichtenberger hovorila o Hákskej konferencii a um, otázke uh, toho, ako k tejto veci prístupuje Francúzsko a pani Wallis o tom hovorila tiež. No, my všetci vieme, že uh, otázka únosov a medzinárodných adopcií a všetky tak, všetkých takýchto e, otázok súvisiacich s deťmi, že toto sú veci veľmi citlivé a preto je veľmi dôležité, aby sme túto vec, aby sme sa tejto veci chopili a áno, vy máte pravdu v tom, že Európska komisia zastupuje v tomto prípade Európsku úniu ako celok. Čiže nie je to žiadnej pochybnosti o tomto základnom princípe. To my robíme. No a otázka teraz e, je, či mm, to, že umožníme členským štátom, aby uzavreli dohody s tretimi krajinami v oblastiach, ktoré spadajú pod výlučnú zahraničnú pôsobnosť Európskej únie, či toto je v rozpore s tým princípom, že konáme spoločne? No, k tomu by som povedala asi toľko. Existuje nariadenie, ktoré členským štátom umožňuje uzatvárať takéto dohody. Členské štáty teda majú možnosť ich uzavrieť, pokiaľ im e, takéto povolenie udelíme. A také povolenie musí byť vnímané ako e, výnimočné, dočasné a e, vo veľmi obmedzenom okruhu záležitostí. Takže toľko k pravidlám. No a teraz komisia v rámci týchto pravidel udelila povolenia alebo povolenie Francúzsku. Dohoda má zabezpečiť plný súlad e, s, s základnými princípmi, ktoré sú zakotvené v príslušnom e, dohovore z Hágu a týka sa v podstate pristúpenia Ruska k systému hákských dohovorov. No a vždy, keď vidím členov ruskej vlády, vždy, keď sa s nimi stretávam a naposledy som hovorila s Putinom a spomenuli sme aj túto záležitosť, teda na týchto našich stretnutiach ja vždy zdôrazňujem, že Otvorením vzťahov s jedným členským štátom podporujeme pristúpenie Ruska k dohovoru z Hágu z roku 1980. Na tomto vždy trvám a jeden z dôvodov, prečo e, chcem, aby prebiehala e, určitá vonkajšia zahraničná komunikácia v oblasti spravodlivosti, teda nielen vo všeobecnej rovine, ale osobitne o spravodlivosti, čo je oblasť, za ktorú zodpovedám ja, No, teda dôvod je, že by sme chceli vypracovať akúsi Bibliu, ktorou by sa riadili aj ostatní komisári na svojich návštevách tretích krajín. Domnievam sa, že toto je veľmi dôležité. No a pokiaľ situácia nebude dostatočne jasná, budem musieť e, jednoducho manévrovať a využívať, čo mám k dispozícii a riadiť sa zákonom, ktorý nemusí byť dokonalý. Ale ak e, chceme dosiahnuť to, že každý s nami bude ťahať za jeden koniec toho lana, tak um, mm, budeme musieť uplatňovať tieto výnimky z tej výlučnej právomoci v tejto oblasti. Bolo tu viacero otázok k zmluvnému právu. Áno, toto je komplikované a zároveň mimoriadne zaujímavé. Prosím, nemilme si to so smernicou o právach spotrebiteľov. To sme už začali, vyvíja sa to. Nie je to síce dokonalé, ale už to beží. A pevne verím, že parlament sa dohodne onedlho Dúfam, že potom dôjde aj k dohode s radou. Takže toto nechajme bokom. Ako náhle sa to príjme, a pre mňa je dôležité, aby sa to stalo čo možno najskôr, aby sme už poznali obsah tejto legislatívy. A na základe tejto smernice o právach spotrebiteľov potom môžeme upraviť to, čo navrhneme v rámci zmluvného, zmluvného práva. Takže ešte raz vás poprosím tieto dve veci. Rozlišujte dôsledne. Zmluvné právo samozrejme bude prínosom aj pre spotrebiteľov, ktorí zatiaľ nemajú chuť využívať vnútorný trh, ktorý si ho neosvojili, pretože si nie sú istí pravidlami, nie sú si istí ochranou, ktorú požívajú na tomto trhu. Mimochodom, to platí aj pre malé a stredné podniky, nielen pre spotrebiteľov. Mnohé z vecí, ktoré som teraz avizovala, majú za cieľ pomôcť aj malým a stredným podnikom, aby rozšírili svoje trhy. Preto to nazývam spravodlivosť prerast, pretože malé a stredné podniky často neopúšťajú územie svojho členského štátu, pretože majú obavy. Takže napríklad voliteľné zmluvné právo by pomohlo spotrebiteľom aj malým a stredným podnikom v zmysle právnej istoty. Mohli by rozšíriť svoje aktivity, rozšíriť svoje možnosti predaja a nákupu aj na trhy iných členských štátov. Právna istota a jednoduchosť systému budú tými prvkami, pre podniky a spotrebiteľov, ktoré rozhodnú o tom, či budú alebo nebudú využívať tento systém. Ak sa vám ten systém nepáči, nemusíte ho používať. Je to na vás. Nejde o nejakú harmonizáciu, nejde o nejakú elimináciu národných systémov. 27 krát som už počula, náš systém je najlepší. Tak je to za každým. Náš systém je najlepší, ja vám tlieskam a nech sa páči, ponechajte si vaše systémy. Ale je tu návrh alternatívneho druhého systému. Každý jeden bude mať možnosť si ho zvoliť alebo nezvoliť. Keď nechcete, nech sa páči. Ak chcete, nech sa páči. A myslím si, že nejaký rozruch tu nie je na mieste. my, európski politici, musíme podľa mňa tento systém, tento doplnkový systém navrhnúť tak, aby bol čo možno najjednoduchší, aby tam bola čo najväčšia miera právnej istoty, lebo chceme, aby si ho podniky a občania zvolili spotrebitelia, malé a stredné podniky, aby sa tešili z tohto systému, pretože konečne tu bude právna istota pri realizácii operácií mimo vlastného členského štátu. Ale ak sa nám nepodarí tento systém nakoncipovať tak, aby, bol, aby tam bola právna istota, aby to bolo jednoduché, tak to skrátka nebudú využívať. Takže nie je to nejaký útok na národné systémy, na ktorýkoľvek z našich systémov, je to len uh, rozšírenie možností. Už je to raz tak. Vždy, keď prídete s niečím novým, a tu hovorím zo skúsenosti, Ak pokračujete v zabehaných kolejach, tak ľudia hovoria, mm, dobre, v poriadku, ale keď príjete s niečím novým, tak hneď sa ozve nie. A keď počujem toto nie, tak sa vždy poteším, lebo je to dobrý, dobré východisko. Keď som začala pracovať na roamingu, tak za to nebol nikto. Nikto. Ešte aj spotrebitelia si neboli istí, lebo ich vlády bombardovali rôznymi dramatickými scenármi, že to je horor naoktrojovaný z Bruselu a tak ďalej, že podniky budú krachovať a že o prácu prídu 10 tisíce ľudí. Ja o tom raz napíšem román, nebojte sa, veľmi zaujímavé to bolo. A potom všetci hovorili, veď to ste mali už pred 5 rokmi a všetci boli zrazu za a všetci si to veľmi rýchlo osvojili. Takže ak veci začneme s dobrým zámerom, vychádzajúc zo skúseností, tak môžeme dosiahnuť veľké úspechy. A ja sa snažím toto robiť vo všetkej transparentnosti. 6 mesiacov prebiehalo pripomienkové konanie. Minimálna lehota je 6 týždňov, my sme mali 6 mesiacov, tak aby sa naozaj každý mohol zapojiť. A expertná skupina bola doplnená skupinou aktérov, teda všetci aktéri, všetci zainteresovaní boli informovaní, za každým vedeli, o čom experti rokujú, ako to vyzerá a tak ďalej. Takže e, toto je jedna vec. Druhá vec je naozaj solidný základ, ktorý poskytuje hodnotenie vplyvov. Toto hodnotenie vplyvov naozaj bolo rozrobené do podrobností, takže máme tu veľmi solidné základy a ten návrh, ktorý predložím, tiež bude veľmi solidný. Takže prosím, nerobte si starosti. Vo všetkej otvorenosti, vo všetkej transparentnosti, možno som to až trochu prehnala ale aspoň som si istá výsledkom. Ľudia sa niekedy stiažujú, že my myslíme veľmi rýchlo a že oni sa nami nestíhajú, pretože ak myslíte e, mimo tých zabehaných kolají, tak často vás kritizujú, že to ide tak strašne rýchlo. A ja vždy hovorím, buďte radi, že tu je komisárka, ktorá niečo robí a robí to rýchlo. Vždy sa stiažovali, že komisia sedí na Vavrínoch, zaspala na Vavrínoch, že nič nerobí. No a teraz zrazu komisárka e, ide veľmi rýchlo. Toto mi už prosím nehovorte. Práva duševného vlastníctva, zmluvy. Áno, máte pravdu. Práva duševného vlastníctva, toto spadá do kompetencie kolegu Barniera ten na tom pracuje. Koncom mesiaca prebehne v komisii diskusia o Takže toto veľmi úzko súvisí so zmluvami. Pretože ak v oblasti zmluvného práva prídete s nejakým veľmi jednoduchým eh, riešením, tak otázka práv duševného vlastníctva tam sú skrátka rôzne prvky, ktoré sa stretávajú, ktoré sa prelínajú. Otázka Európskeho súdneho dvora. Ja osobne som veľký fanúšik Európskeho súdneho dvora. Keby sme nemali túto inštitúciu, keby tu po celé tie 10 ročia nebol Európsky súdny dvor, ktorý podporoval napredovanie európskej legislatívy, aj keď sme toho neboli my schopní, tak by sme neboli tam, kde teraz sme. Takže veľká vďaka Európskemu súdnemu dvoru a generáciám sudcov, vďaka ktorým Európa napredovala. Toto som potrebovala povedať. Patentový súd, rozhodnutie tohto súdu. Toto je naozaj závažná otázka. týkajúca sa súdnej príslušnosti, právomoci súdov. A nechala by som to na Európsky súdny dvor, aby o tom rozhodol a nechala by som to na kolegu Barniera, ktorý teda bude musieť v tejto veci rozhodnúť. Potom poistenie a pohlavie tie nezmysly, o ktorých som sa dočítala v britských médiách, no toto sa už nedá ničím ničím vyvážiť absolútne hlúposti, neplatné čísla, neplatné informácie. A teraz k tomu, čo rozhodol súd. Ja už som na to reagovala v nemeckom rozhlase. Povedala som, že sex is no risk. Prečo by som ja mala mať e, väčšie riziko ako muž? ak fajčím, ak som obezná, ak pijem alkohol, ak e, nevykonávam fyzickú aktivitu, tak e, vtedy mám možno väčšie riziko, ale nesúvisí to s mojim pohlavím. Absolútne nie. A toto presne rozhodol aj súd. Teda, že pri definícii rizika nemôžeme vychádzať z pohlavia osoby. Áno, rozlišovanie je možné, ale musí to vychádzať z objektívnych kritérií. Ale pohlavie je objektívne kritérium, eh, namieta pani komisárka pánovi predsedovi, ktorý prišiel s nápadom objektívnych kritérií. No ja pevne verím, že je to objektívne kritérium. O tom sa ale môžeme pozhovárať neskôr vo dvojici. Takže ja sa spojím so vedením poistných spoločností a pozrieme sa na to, ako sa do konca 2012 vyvinú kritéria na určovanie výšky poistného. Rok 2012 je teda ten termín, ktorý tu platí a našim cieľom je dosiahnuť čo možno najväčšiu mieru objektivity Poprvýkrát v histórii súd využil v rozhodnutí o európskej smernici kritéria z charty. Je to veľmi zaujímavý prvok Ja som čakala, kedy sa to stane. Stalo sa to práve v súvislosti s pohľavím, takže je to veľmi zaujímavé. Kolektívne žaloby a alternatívne spôsoby riešenia sporov. Táto téma spadá do mojej kompetencie, sprostredkovanie a my chceme podporiť národné orgány pri implementácii smernice Experti sa stretli s národnými expertami v januári. Bolo tam prítomných 22 členských štátov, 20 oznámilo zoznam súdov, 8 členských štátov už transponovalo smernicu do národnej legislatívy. Momentálne završujeme kontrolu zhody a potom sa znova stretneme s členskými štátmi. Moje oddelenie sa zúčastní na pozvanie kolegu Jacolina 13. apríla konferencie o mediácii v občianských záležitostiach, takže to je tiež dôležitý prvok analýzy aktuálnej situácie. Trestné právo, procedurálne práva. Prvá smernica o trestnom práve sa zrodila po deviatich mesiacoch. Je to také dieťatko, každé dieťa je takým malým zázrakom a toto je náš prvý lisabonský zázrak. Ja som pracovala na právach obžalovaného, to sú teda tie procedurálne práva. A všimla som si, že koroler, teda práva obete, že toto na našich súdoch nie je náležite zohľadňované alebo upravené a preto som sa rozhodla vypracovať balíček pre obete analýza postavenia obetí z očí voči súdom. Iste si spomínate na moju stratégiu pre deti, teda aby systém spravodlivosti zohľadňoval práva postavenie detí a to isté platí pre obete. Ochrana, ochranný príkaz, toto pripravujem v oblasti občianského práva a dúfam, že rada rozhodne o takomto ochrannom príkaze v oblasti trestného práva. Ak sa to nepodarí na rade dosiahnuť, tak prídem s návrhom aj v tejto oblasti. Toto všetko dostanete doplnené hodnotením vplyvov a toto je tam veľký problém, s ktorým sme tu konfrontovaní, že rada dopadové štúdie nerobí. Robíte ich vôbec vy? Niekedy. A my naozaj potrebujeme takéto posúdenie vplyvov, najmä v prípade takýchto dôležitých legislatívnych aktov, aby sme sa vyhli chybám, ku ktorým došlo v minulosti. Pán predseda, tuším som vyčerpala všetky otázky. Pani podpredsednička, myslím si, že výbor si veľmi cení, že máme veľmi aktívnu podpredsedničku Európskej komisie, ktorá pozná problematiku a robí návrhy na riešenie problémov. Srdečne vám ďakujem za to, že ste prišli. Myslím, že to bol veľmi zaujímavý spôsob, ako pokračovať v štrukturovanom dialógu. Dobre, teraz budeme hlasovať a začneme bodom 18. Pri 18 ide o Sekretariát mi dal informáciu o tom, že by sme mali počkať s hlasovaním, až pokým tu zavládne opäť pokoj. A ja by som mohol vám oznámiť výsledky o tom, kto bude spravodajcom pre jednotlivé témy. Diana Wallis, eh, správa 14. správa Collective Regress, Klaus Heine Imunita, Georgia Tusasa v rámci rotácie kolega Zvievka a potom máme správu na tému návrh smernice pre spojenie rôznych registrov, to bude robiť kolega Lechner. A potom tu máme opinion, o ktoré sme už rozhodli, týka sa to všetkých zmien v nariadení o harmonizácii ďalších hospodárskych pravidiel. Neformálne by to mal robiť kolega Saja, mal by len pozorovať situáciu, nepôjde o vypracovanie správy. Takže netreba vypracovať formálnu správu. To je to, o čom sa rozhodli koordinátori. Dobre, teraz teda môžeme definitívne prejsť k hlasovaniu. Prechádzame k bodu 18. Tu ide o návrh kolegyne Lichtenberger. Je, týka sa to listu z petičného výboru. Pani Lichtenberger, nech sa páči. Ja, uh, tento list e, sme skoncipovali v súvislosti s debatou, ktorá už prebehla. Keďže máme málo času, budem len odpovedať na otázky, ak sa chce niekto k tomu niečo opýtať. Pán kolega Stojanov, ide o prístup tretich strán k dokumentom Súdneho dvora Európskej únie. Okay, Ak otázky nie, e, e, nie sú, budeme hlasovať, kto je proti, kto sa zdržal. Takže sme to jednohlasne schválili. Teraz prechádzame k správe kolegu Stojanova. Kolega Stojanov, máte slovo. Vážený pán predseda, nepotrebujem viac ako minútu, avšak Rád by som sa poďakoval všetkým kolegom, s ktorými sme spolupracovali. V prvom rade ďakujem tieňovým správodajcom. V našom hlasovacom zozname celkom návrhu číslo 8 máme technickú chybu, zjavnú technickú chybu. Chcel by som, aby sme to opravili. Zmena, ktorú som navrhol, je tam mínus a malo by tam byť plus. Ehm, hovorí pán predseda, áno, jednoznačne to bola asi chyba pri preklade, takže navrhujeme plus. Môžeme hlasovať ehm, pozmeňovací návrh číslo 8 pána Bodu. Hláste sa prosím, kto je za, kto je proti väčšina súhlasila schválené. Len pri záverečnom hlasovaní budeme rátať aj tých, ktorí sa zdržali. Hlasovanie pozmeňovací návrh 9. Rábka, kto je proti, schválené. Pozmeňovací návrh 2 za, proti, Sprijaté. Pozmeňovací návrh 10. V dvoch častiach, kto je za prvú časť, za, kto je proti, Schválená Druhá časť. Za. Proti. Povedal by som, že asi druhá skupina bola väčšia. Ešte raz hlasujeme, prosím. Druhá časť za. Druhá časť za. Proti. Teraz proti. Neschválili sme to. Potom ešte jeden ústny pozmaňovací návrh pána Bodu. Tým pádom sme ho už ale vyriešili, až, alebo je to tretia časť, pýta sa pán predseda. Je to teda vybavené, takže sme to schválili. V prvej časti prechádzame k štvorke. Kto je za štvorku, hláste sa prosím. Proti? Schválené 11 za. Proti. Schválené 12 za. Proti. Schválené. Sekretár mi vraví, že schválené. 13 Nibler za prvá časť. 13. 12 mm, zopakujeme ešte? Nie. 13. Nibler, prvá časť za. Proti. Odmietnuté, druhá časť za. Proti. Tiež schválené, Prechádzame k 14. Nibler za. Proti. Schválené. 15. za. Proti Zamietnuté. 16 za. Proti. Schválené 17 za. Proti. Odmietnuté 18 za. Proti. Odmietnuté 19 za. Proti. Prijaté 5 za proti. Prepačte, stále za, teraz proti. schválené. Dve liberálne hlasy sa zdržali hlasovanie. 20 za. 20 za, prosím, hlasujte proti. Teraz proti 20. Kto sa zdržal? Schválené. 21 za. Proti. Schválené. Šestka za. Je to už vybavené v podstate. Spolu s desiatkou sme to vybavili. A musíme hlasovať. Takže predsa len o šestke hlasujeme za. Proti. Schválené. 11 k 10. Jednotka je vybavená, sedmička vybavená, 22. 22. 22 za. Proti. Tiež schválená. Potom opinen ako celok za. Proti. Zdržali sa? Väčšinou sch- schválená. Toto sme teda vybavili. Prechádzame k správe Wikström. Za, proti, schválené, kompromisný pozmeňovací návrh 1 za, proti, schválené, kompromisný pozmeňovací návrh 2 za, proti, Schválené. Kompromisný pozmaňovací návrh 3 za. Proti. Schválené. Kompromis 4 za. Proti. Schválené. 12 López za. Proti. Schválené. 13 za. Proti. Schválené. 14 za. Proti. Schválené opinion ako celok za, proti, zdržali sa, jednohlasne schválené. Dobre. Srdečne gratulujeme. Teraz prechádzame k správe bodu. Pozmaňovací návrh č- s číslom 2, kto je za? Kto je proti? Schválené trojka za. Proti. Ešte raz to zrátame. Trojka za. Proti. Malo by ich byť 11. Schválená. Štvorka za. Proti. Schválená. 20 za. Proti. Odmietnuté 5 za. Proti. Zrátame ešte raz. Peťka za, prosím. 11. Takže 12 hlasov. A teraz proti. 11 k 12. A takže 12 k 10. Schválené. 6 za. Proti. Schválené. 7 za proti, schválené 8 za, proti, schválené 9 za, proti, schválené 10 za, proti, schválené 11 za, proti, schválené 12 za, proti, ešte raz zrátame, 12 za, ešte raz prosím hlasujte, Schválené. 13 za. Proti. To isté. Schválené 14 za. Proti. Schválené 15 za. Proti. A to isté ako predtým. Schválené 22 za. Proti. Schválené 3, 23 za. 23 za proti, odmietnuté 17 za, proti, schválené 18 za, proti, schválené 19 za, proti, schválené, potom jednotka bola stiahnutá, opinion ako celok za, proti, 12 k 10 schválené. Kto sa zdržal? Nikto. 12 k 10. Dobre. Takže to bol bodu číslo 1 a teraz Sharon Bowles. Toto je veľmi dlhý zoznam. Už sme o ňom hovorili na stretnutí koordinátorov. Ide o deriváty. Trojka, pozmaňovací návrh za proti. Odmietnuté. Štvorka za. Proti. Schválené. Ústny pozmaňovací návrh 1 za. Proti. Schválené. Šestka za. <clears throat> Proti. Schválené. 98 za. Proti. Schválené. 7 za. Proti. Schválené. 8 za proti. Rátame osmička za. Dvanáct a proti. Väčšina schválila. Kompromis 1 za. Proti. Schválené. 10 za. Proti. Schválené. Ústny pozmeňovací návrh 2 za, proti, Schválené. 12 za, proti, schválené. 13 za, proti, schválené. 14 za, proti, schválené. 100 za, proti, schválené. 15 za, proti, Schválené. 16 za. Proti. Schválené 17 za. Proti. Schválené 18 za. Proti. Schválené 19 za. Proti. Schválené. Kompromis 2 za. Proti. Odmietnuté. Ešte raz to môžeme zopakovať, ale pre mne to bolo jasné. Pozmaňovací na... Zopakujme, prosím. Kompromisný pozmaňovací návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Bolo to jednoznačne zamietnuté. Prechádzame k 24. A 20. 20 za, proti, Schválené. 21 za. Proti. Tiež schválené? Nie, vraví sekretariat. Takže ešte raz. 21 za. Proti. Odmietnuté. 101 za. Proti. Zamietnuté 22 za. Proti. Zamietnuté 102 za. Proti Zamietnuté 23 za. Proti. Zamietnuté 103 <clears throat> za. Proti. Zamietnuté 104 za. Proti. Zamietnuté 105 za. Proti. Zamietnuté 106 za. Proti. Zamietnuté. Takže toto sme vybavili. 24 za. Proti Schválené 25 za. Proti. Schválené 26 za. Proti. Schválené. 107 za. Proti. Schválené. 27. Pro, za proti. Schválené. 109 za. Proti. Schválené. Prechádzame k 29. Za proti, schválená, 30 za, proti, zamietnutá 31 za, proti, zamietnutá 32 za, proti, schválená 33 za, proti, zamietnuté 34 za, proti, zamietnutá 35 za, proti, schválené 36 za, proti, schválené 37 za, proti, schválené 38 za, proti, schválené 39 za, proti, schválené 40 za, proti, schválené 41 za, proti. Tiež schválené 42. Split vote, prvá časť, za, proti. Schválená druhá časť, za, proti. Schválené 43 za, proti. Zamietnuté 110 za, proti. Ja by som povedala, že zamietnuté. Áno, a potvrdila sekretariat. Ešte raz zopakujeme. Ešte raz. 110 za. Proti. Jednoznačné. 12 hlasovali proti, takže zamietnuté 44 za. Proti. Zamietnuté 111 za. Proti. Schválené. 112 za. Proti Schválené 113 za. Proti. Schválené 114 za. Proti. Schválené 115 za. Proti. To bola väčšina zamietnuté. Kompromis číslo 3 za. Proti. Schválené. 117 navrhujeme as part of the compromise. 117, 118, 119, 45, 120, 121, 122, 123 a malo by sa hlasovať an blok. Je niekto proti tomu? To návrhu? Mali by sme 123 vybrať, vraví pán Rábkaj. Takže 117 za, proti. Schválené. 118 za, proti, schválené 119 za, proti, schválené 45 za, proti, schválené 120 za, proti, schválené 121 za, proti, schválené 122 za, proti, schválené 123 za, proti, Schválené 46 za. Proti. Schválené 124 za. Proti. Schválené 125 za. Proti. Schválené 126 za. Proti. Schválené 47 za. Proti. Zamietnuté 48 za. Proti. Zamietnuté 49 za. Proti. Schválené 50 za, proti, schválené 51 za, proti, schválené 52 za, proti, schválené 53, kto je za, kto proti, zamietnuté 54 za, proti, zamietnuté 55 za, proti, prijaté 56 za, proti, prijaté. 127 za, proti, prijaté. Kompromisný návrh číslo 4, kto je za, kto je proti, prijaté. Kompromis 5 za, proti, prijaté. Kompromis 6 za, proti, prijaté. Teraz pokračujeme 57. Kto je za? Kto proti? Prijaté. 132 za. Proti. Prijaté. Kompromis 7 za. Proti. Prijaté. 58 za. Proti. Prijaté. 59 za. Proti Prijaté 134 za, proti, zamietnuté. Prerátame 134, kto je za. Je to väčšina. Kto je proti? Áno, prijaté. 60 za, proti, prijaté 61 za, proti, prijaté 62 za, proti, prijaté 63 za, proti, prijaté 64 za, proti, prijaté 65 za, proti, prijaté 66 za, proti, prijaté 67 za, proti, prijaté 68 za, proti, prijaté 69 za, proti, prijaté 70 za, proti, prijaté 71 za, proti, prijaté 72 za, proti, prijaté 73 za, proti, prijaté 74 za, proti, prijaté 135 za, proti, prijaté 75 za, proti, pri, pardon, zamietnuté 76 za, proti, prijaté 77 za, proti, prijaté 78 za, proti, prijaté 79 za, proti, prijaté 136, kto je za? Aha, máme tu návrh Amblok. Je niekto proti? 136 a 142. Nikto nemá námietky, takže hlasujeme unblock 136 až 142. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 80 za, proti, zamietnuté 81 za, proti, pri, zamietnuté 82 za, proti, prijaté 83 za, proti, prijaté 84 za, proti, prijaté 85 za, proti, prijaté 86 za, proti, zamietnuté 87 za, proti, zamietnuté 88 za, proti, prijaté 100, 89 za, proti, prijaté 144 za, proti, prijaté 145 za, proti, prijaté 90 za, proti, prijaté 91 za, proti, prijaté 92 za, proti, prijaté 93 za, proti, prijaté jednotka za, proti, prijaté 94 po častiach, prvá časť za, proti, zamietnutá druhá časť za, proti, prijaté 95 za, proti, prijaté 2 za, proti, prijaté 96 za, proti, prijaté 97 za, proti, prijaté záverečné hlasovanie, kto je za, Zrátame presný počet. Stále kto je za. Teraz kto proti. Zdržal sa niekto. 14, 2, 6. To je stav hlasovania. Blahoželám pani Bowles, hoci tu nie je. Naozaj veľmi dlhé stanovisko. Teraz právny základ. Pani de Odenberg, 23, nech sa páči. Ďakujem, pani Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Toto e, právne stanovisko sa týka jednej veľmi citlivej témy, a to geneticky modifikovaných organizmov a povolení na pestovanie GMO v Európe. Toto je téma, ktorá e, bola predmetom e, veľkej kontroverzie, veľkých diskusí a nástroj, ktorý e, riadi e, udelovanie povolení na pestovanie a umiestňovanie na trh GMO e, bolo nedávno podrobené prepracovaniu. Európska komisia si vyžiadala právne stanovisko a momentálne mm, sú v podstate dva návrhy. Európska komisia v článku 1.14 chce harmonizovať eh, túto otázku, alebo teda, takto je tu možnosť eh, harmonizovať túto otázku na vnútornom trhu, alebo eh, v článku 192 by sa to riešilo prostredníctvom ochrany životného prostredia. A ja by som navrhovala um, právny základ uh, upraviť podľa článku 192 odseku 1 uh, a to tak, aby bolo možné predkladať aj pozmeňovacie návrhy e, v nadväznosti e, k tomu, čo navrhuje spravodajca, e, spravodajkyňa pani Lapáš vo výbore Envy. Tieto pozmeňovacie návrhy vychádzajú z ohľadov ochrany prírodného prostredia, teda upozorňujú na potenciálne ohrozenie nielen životného prostredia, ale aj kvality pôdy a tak ďalej. A v súčasnosti štáty, ktoré nesúhlasia s pestovaním GMO, e, môžu uplatniť etické výhrady, ktoré však zvyčajne sú zamietnuté e, Európskym súdnym dvorom, ak sa táto vec dostane až pred tento súdny dvor, čo je prípad Polska, ktoré takýto e, spor prehralo. Právne stanovisko Európskeho parlamentu hovorí, že keďže komisia predložila vlastne tento návrh v zmysle právnej bázy podľa článku 114 zmluvy o e, fungovaní Európskej únie e, e, treba žiadať o povolenie na pestovanie GMO. Čiže tie výhrady, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia, ktoré sa uplatňujú veľmi často, by sa museli riadiť podľa článku 192 odseku 1 ako právnej bázy. A o tomto navrhujem hlasovať. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. A toto sa opakuje a ja vychádzam zo zásadu súdneho dvora, že v zásade má platiť iba jeden právny základ, tam, kde je ťažisko toho postupu. A tu ide o článok o vnútornom trhu, kde je to ťažisko. Toto je len maličká korektúrka. Ide o článok o vnútornom trhu. Len takto sa dá dosiahnuť záväznosť. V minulosti to bola tuším 192 a toto sa neobnovilo. Takže napríklad zákaz e, reklamy na tabakové výrobky. E, táto smernica vychádzala z článku 192, teda z článku o vnútornom trhu, lebo len takto to mohlo byť záväzné. Preto sa ako právny základ zvolil článok o vnútornom trhu. A to v tomto prípade platí ešte viac, pretože 114 obsahuje životné prostredie, ochranu spotrebiteľa, čiže článok o vnútornom trhu obsahuje aj ochranu životného prostredia. Takže podľa môjho názoru a aj vychádzajúce z názorov stanovisk sekretariátu, právneho oddelenia celého výboru, je toto podľa mňa jediný možný právny základ článok 114, článok o vnútornom trhu. Máme tu taký trošku technický problém. Ďalší rečník už čaká pred, eh, dverou, pred dverami. Máme teda dve alternatívy, 114 alebo 192. 192 navrhuje spravodajkynia, 114 navrhuje pán Lechner, že by to malo ostať na tej 114. Pani Lechner? Áno, stručne, hovorí pani Lichtenberger, ja to tu nechcem nejako naťahovať, ale ak dopady v environmentálnej oblasti vo všetkých členských štátoch vyvolávajú právne obavy, tak e, je potrebné zohľadniť aj tento právny základ. Takže podporujem spravodajkyňu. Dobre. Takže hlasujme o návrhu spravodajkyne. Ak návrh spravodajkyne získa väčšinu, bude to 92 a ak toto neprejde, tak ostaneme automaticky pri 114. Takže kto je za návrh spravodajkyne, prosím ruky hore. Kto je proti? Ešte raz, kto je za, aby sme to spočítali? 9. Na druhej strane, koľko vás bolo proti? 6, 7, 8. Takže za bolo viac poslancov. Ešte raz, kto je za? Nie, 9 k 8, nemusíme hlasovať ešte raz. Takže väčšina za návrh nie. Dobre, takže 192 bude právny základ. Ďalší bod. Správy kolegu Karima. Prepracovaná verzia, kodifikácia. Môžeme hlasovať unblock, keďže tam nie sú problémy. Súhlasí kolega Karim? Dobre, unblock. Takže všetky prepracované verzie a kodifikácie, kto je za, ruky hore isté proti. Takže jednomyselne prijaté. Pokračujeme pánom Kampinosom. Ja. Gut. Kann einer Herrn Campinos mal holen? Sí, sí.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 So. No, I think no, there will be probably no, no time. today. Probably no, no, no time. time. So you have to postpone this probably. Yeah. Okay. Not realistic. So. Rád by som medzi nami privítal pána Antonia Campinosa, nového predsedu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, ktorý sídli v Alicante. Tešíme sa, že ste medzi nás prišli. Je to veľmi dôležitá návšteva a je to veľmi úspešný úrad a dôležitý. Rád by som navrhol, aby ste sa nám v krátkosti prihovorili a potom odpovedali na otázky kolegyňa. Kolegov, nech sa páči, máte slovo. Thank you, thank you very much. Good morning. Ďakujem veľmi pekne a príjemné predpoludne. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať tomuto výboru pre právne záležitosti a najmä vám, pán predseda, pán Léne, za veľmi milé eh, pozvanie a e, možnosť prehovoriť o fungovaní nášho úradu a o výz, výzvach pre budúcnosť. My momentálne sa nachádzame vo veľmi významnom bode v histórii našej agentúry, pretože mnoho sme dosiahli, ale ešte mnoho zostáva pred nami. A sme veľmi vďační výboru Júri za záujem a odhodlanie, ktoré ste preukázali o otázku duševného vlastníctva. My sme v podstate v procese vytvorenia nejakých, nejakej spoločnej úpravy eh, práv duševného vlastníctva, čo by mala byť jedna z podmienok dopracovania systému vnútorného trhu. Ale musíme si pripomenúť aj to, že súčasný systém vznikol v 90. rokoch a Eh, bol plánovaný už 10 ročia predtým. No a teraz, keď máme skúsenosti s reálnym fungovaním, máme k dispozícii druhú šancu, druhú príležitosť premyslieť si niektoré eh, veci a body, ktoré, eh, ktoré budú nadvezovať na realitu úvodných dekád 21. storočia. Venovali ste sa viackrát otázke duševného vlastníctva. Len pred pár týždňami ste si mohli vypočuť príhovor môjho mojho kolegu pána e, Jean Batisteli, Žana Batisteliho z Európskeho patentového úradu. A um, tiež sme mali možnosť e, vysvetliť náš pohľad na výzvy, ktoré pred nami stoja. Je veľmi dôležité túto otázku riešiť nielen preto, lebo niektorí z nás si tým zarábajú na živobytie, ale aj preto, lebo e, riešenie intelektuálnych e, duševných práv má miesto v ekonomike 21. storočia, pretože správne riešenie môže podporiť, e, podporiť inovácie a vývoj a, a motivuje ľudí k, k ďalšiemu rozvíjaniu nových služieb a nových produktov tu sa politika netvorí len v Bruseli. Ehm, ide o systém, ktorý musí mm, prospievať najmä tým, tým malým rybám, teda malým a stredne veľkým podnikom, ktoré chcú inovovať, ale e, potrebujú mať ochranené svoje duševné vlastníctva. A takisto je potrebné chrániť spotrebiteľov. Spotrebiteľia by jednoducho mali vedieť a mali by si byť istí, že, e, že dostávajú to, za čo platia a že neplatia za lacné e, falošné produkty a ukradnuté duševné vlastníctvo. Európa predstavuje obrovský priestor, v ktorom funguje veľké množstvo malých a stredne veľkých podnikov a práve na ich pleciach bude spočívať budúcnosť európskej ekonomiky. A pre tých z nás, ktorí e, nepoznáme všetky informácie, by som chcel poskytnúť e, isté základné údaje. Naša agentúra je jedinou agentúrou, ktorá sa e, zaoberá otázkami duševného vlastníctva. Sídlime v Alicante v Španielsku a e, začali sme fungovať v roku 1996. E, rozbehli sme v roku 2003 registrovaný, registrovanú komunitárnu značku a máme asi 700 európskych pracovníkov, teda mm, pracovníkov štátnej správy a zamestnávame množstvo e, ďalších dočasných pracovníkov e, spolu zhruba 1300 ľudí. A e, naše príjmy sú, pochádzajú len z poplatkov platených používateľmi, čiže nie sme žiadnym bremenom pre európsky rozpočet a náš finančný úspech je veľmi dobre, publi- veľmi dobre známy my sme dosiahli obrad minulý rok 180 miliónov eur, teda príjmy boli 180 eh, miliónov eur a tieto príjmy boli podstatne vyššie eh, než naše výdavky. Dosiahli sme prebytok vo výške 26 miliónov eur a v predchádzajúcich rokoch eh, po tom, čo bola zavedená známka FICAT v roku 2009, boli príjmy ešte vyššie, no a potom sa znížili poplatky za túto značku, to nám spôsobilo výpadok príjmov pardon, to spôsobilo napriek tomu rast eh, príjmov o 10 miliónov eur, pretože eh, stúplo členstvo. 40 eh, z našich výdavkov sú výdavky na personál, 15 ehm, zhruba ide na, na informačné technológie a zhruba 15 ehm, predstavujú náklady na preklady a tlmočenie. Zbytok je ten, ten nadbytok, ktorý generujeme Naše poslanie spočíva, ako už naše meno e, naznačuje, v podpore e, ochrany duševného vlastníctva na jednotnom trhu. My sme zaviedli systémy registrácie značiek e, na úrovni spoločenstva a um, snažíme sa aj v budúcnosti zabezpečiť, aby tieto systémy fungovali, aby fungovali čoraz lepšie. Ďalej vyvíjame harmonizačné aktivity, kde spolupracujeme s orgánmi jednotlivých členských štátov v Európskej únii, ale aj orgánmi duševného vlastníctva mimo Európy, teda napríklad v Spojených štátoch, e, e, Japonsku a inde. Náš úrad e, udržuje úzke kontakty s veľkými užívateľmi a organizáciami a niektoré z nich e, majú na našich orgánoch e, postavenie na pozorovateľov, pričom cieľom je podporiť rozvoj e, jednotného systému ochrannej známky tým, že podporíme konvergenciu národných systémov ochranných známok. Obchodná známka, ktorú sme zaviedli e, pre Európu, bola úspechom od začiatku a záujem bol mnohokrát vyšší, než sme pôvodne očakávali a to znamená, a to, to vytváralo veľký tlak na naše zdroje, pričom v prvom roku e, fungovania CTM e, dostala, dostal náš úrad asi 400 tisíc žiadostí a e, keď sme zaviedli systém registrovaného, registrovanej značky, dostali sme E, mali sme zhruba 40 tisíc e, žiadostí o registrovaný dizajn a 50 tisíc o registrovanú značku. Keď to porovnáme so situáciou z minulého roku, kedy žiadosti o, o CTN dosiahli 98 tisíc, e, a čas na registráciu CTM sa skrátil na 26 týždňov pri jednoduchých podaniach, čo je v podstate menej než tretina času, e, ktorú nám to trvalo v roku 2003, tak to predstavuje zlepšenie. E, komunitárne dizajny tých, e, žiadosť o ochranný dizajn, ochranný dizajn bol 82 tisíc a čas na spracovanie žiadosti bol 42 dní. Čiže my nielen zjednodušujeme My pracujeme na zjednodušení systému tak, aby eh, žiadosti boli spracované za 48 hodín a viac ako 75 eh, týchto žiadostí o, ochra- o chránený dizajn eh, sa realizuje cez internet. A dá sa povedať, že záujem stúpa a to najmä po otvorení rôznych zastúpení v roku 1996. A pravdepodobne v tomto roku, v auguste alebo v septembri, Eh, oslávime eh, prijatie miliontej žiadosti o CTM. Eh, my sme museli prekonať rôzne problémy a ďalšie problémy ležia pred nami a budeme musieť pracovať na ich riešení. Sú to výzvy a problémy týkajúce sa tak interného fungovania, ako aj vonkajších vzťahov. V prvom rade e, potrebujeme prehlbiť znalosti informačných systémov a vybudovať smysluplnú informačnú architektúru, e, pretože sa snažíme zjednodušiť databázové systémy, ktorých je 80 a tento počet jednoducho treba znížiť. A e, ďalej potrebujeme prepracovať politiku ľudských zdrojov tak, aby sme zabezpečili väčšiu stabilitu a e, lepšie pracovné prostredie pre e, našich zamestnancov, čo dúfame povedie k skvalitneniu e, pracovníkov a zvýšeniu ich výkonov. Ďalej sa chceme zameriavať na rozvíjanie ďalších kvalít v našej službe, napríklad konzistentnosť a predvídateľnosť a kvalita spracovaných rozhodnutí a ten vonkajší rozmer, o ktorom som hovoril, a to je hlavný dôvod prítomnosti, mojej prítomnosti v tejto snemovni, rád, rád by som sa pozrel na e, nadchádzajúci legislatívny proces, ktorý by mal staviť naše fungovanie a tiež e, nové známky, obchodné známky a e, viac ako 20 rokov dozadu bola schválená smernica o obchodných známkach, ktorú je momentálne potrebné novelizovať. A v nadväznosti na toto komisia skúma fungovanie systému ochranných známok v Európe ako celku. No a komisia si vyžiadala štúdiu, alebo teda zakúpila štúdiu, ktorú realizoval Inštitút Maxa Plancka v Nemecku. A podľa tejto štúdie um, fungovanie um, mm, toto je jedna z hlavných úloh, uh, teda spracovať výsledky tejto štúdie a pretaviť ich do nejakých nových návrhov. Pokiaľ ide o eh, návrh z vlastnej iniciatívy, tu komisia môže eh, realizovať konzultácie a e, využívať výsledky konzultácií v príprave novej legislatívy v oblasti ochrany známok. No a, no, no a my v podstate v spolupráci medzi Európskou komisiou, parlamentom a radou dúfame, že e, budeme mať naše miesto a budeme schopní zasahovať do legislatívneho procesu. No a tu skúsenosti členov tohto výboru Júri budú mať veľkú úlohu. No a pokiaľ ide o nadchádzajúce legislatívne návrhy, domnievame sa, že hlavné princípy mali byť nasledovné jednotný e, charakter e, ochranných známok by mal byť zachovaný, teda komunitárny charakter. Toto e, je veľké, veľká podmienka dobrého, kvalitného fungovania jednotného trhu v otázke ochrany duševného vlastníctva. Ďalej by proces ochrany duševného vlastníctva mal viesť k zlepšovaniu, ale nie k zásadným štruktúrnym zmenám. Uh, komunitárny systém ochrany, ochranných známok e, koexistuje e, s národnými systémami a toto je jasne, toto je jasne formulované aj v úvodných ustanoveniach e, nariadenia a preto musíme hľadať dobrú možnosť, ako tieto dva systémy môžu spolupracovať. Teda my potrebujeme prepracovať smernicu o obchodných známkach my nepotrebujeme teraz revolúciu, skôr by nám vyhovoval pomalý vývoj, teda evolúcia. Systém obchodných známok v súčasnosti funguje dobre a to e, dokazuje aj 250 tisíc spoločností a podnikateľov, ktorí využívajú tento náš systém na ochranu svojich známok a výsledok tohto legislatívneho procesu e, by nemal byť vo vytvorení nového procesu, nového systému, ale mal by sa zameriavať na zjednodušovanie existujúcich, e, existujúcich štruktúr v prospech všetkých zainteresovaných strán. Toto je jednoducho príležitosť preskúmať celý systém a E, pozrieť sa na prípadné právne problémy alebo otázky, ktoré e, budú e, uvážené ako dôležité z hľadiska zjednodušovania systému. Treba sústrediť snahy na zvyšovanie efektívnosti, kvality a prediktability a tiež na dosiahnutie plného súladu elektronickej komunikácie s papierovou formou. Ďalej treba zlepšiť postupy príjmania žiadností a, a splňania termínov a to v prospech e, konečných e, užívateľov. Jednou z víziev je zvýšiť právnu istotu pre našich zákazníkov. Tu si treba povedať e, jasne, že legislatíva alebo jej zmeny nie sú jedinou cestou, pretože je možné a potrebné zvyšovať kvalitu rozhodnutí aj interne, a to kombináciou investícií a schválenia správnych priorít. Ale legislatíva môže zohrávať úlohu, pri napríklad modernizácii definície obchodnej známky a zapracovania výsledkov jurisprudencie tam, kde jurisprudencia môže systém sprehľadniť. Takisto môže existovať potreba na ochranu proti vonkajším tlakom na zvyšovanie právnej neistoty. Napríklad um, skutočné využívanie alebo um, práve využívanie uh, ochrany známky spoločenstva, čo je problém. Niekedy sa známka falšuje. V minulosti známka bola uh, bola navrhnutá ako systém na zabezpečenie prístupu do jednotného trhu, ale uh, toto, a toto je princíp, ktorý by sme nemali uh, meniť. A to, to podporil tak komisár Barnie, ako aj Európsky parlament vo svojom výbore pre vnútorný trh, keď hovoril o základných východiskách E, zmeny systému udelovania ochranných známok v roku 2010. Komunitárna ochrana známka jednoducho e, musí byť dobre chránená, môže totiž pomôcť proti falšovaniu produktov a pomôcť najmä malým a stredne veľkým firmám e, chrániť svoje duševné vlastníctvo. Vy ste spomenuli, pán predseda, pán Lene, že váš výbor podporuje komunitárny charakter ochrany duševného vlastníctva. Spomenuli ste to v Nichove minulý týždeň na konferencii, ktorá sa touto, touto vecou zaoberala. A my by sme teraz mali zabezpečiť, pán predseda, aby akékoľvek zmeny, ktoré budú viesť, posi- eh, ktoré budú viesť k zmenám systému komunitárnej ochrany známky, ho posilnia ani oslabia. Samozrejme, eh, toto nie je jediný cieľ eh, legislatívnych zmien alebo legislatívnych snách. My sme v budúcnosti v rámci tej evolúcie by sme mali viesť, by sme mali viesť naše aktivity aj smerom k revidovaniu smernice tak, aby um, národné právo bolo v súlade s európskym. Teda treba aj vynúcovať plnenie tejto smernice. Každá analýza, ktorá sa vykonáva a každé, na, každé riešenie, ktoré bude navrhnuté, musí zohľadniť systém ako celok a netýkať sa len systému CTM. A, takže vzhľadom k tomu, že existuje potreba harmonizácie právneho rámca a praxe, tak na národnej úrovni, ako aj na úrovni Európskej únie. My sme veľmi radi, E, teda že môžeme konštatovať, že Európska komisia navrhuje e, revíziu nariadenia aj e, smernice o harmonizácii obchodných známok ako jeden balík. A dúfame, že tieto zmeny budú schválené ešte pred koncom roka na pôde komisie. A pokiaľ ide o e, smernicu o harmonizácii riešenia ochrany známok, toto je skutočná príležitosť. A vzhľadom k tomu, že zmeny v tejto oblasti prebiehajú veľmi pomaly, pravdepodobne to bude posledná zmena za jednu generáciu. Domnievam sa, že konvergencia je najlepším prístupom. Toto je filozofia, ktorá e, e, je napríklad vidieť aj v schválení 21 projektov v rámci fondu Caprition a takisto v projektoch na zjednocovanie a prepájanie databáz, ktoré obsahujú obchodné známky, ale budeme musieť ďalej skvalitňovať legislatívu eh, ochranných známok, aby sme zosúladili fungovanie národných systémov obchodných známok a eh, komunitárneho systému obchodných známok. Pretože len takto sa nám podarí dosiahnuť eh, tie ciele, ktoré nám boli ako zákonodarcom uložené. My musíme vytvoriť systém obchodných známok v Európe, kde Eh, vôľa alebo teda voľba užívateľa eh, nie je ovplyvňovaná kvalitou alebo efektívnosťou poskytovanej služby, ale len strategickými obchodnými rozhodnutiami. Vážené poslankyne a poslanci tohto parlamentu, my momentálne zažívame veľmi eh, búrlivé časy a zaujímavé časy a máme pred sebou kopu víziev. My sme skúmali Eh, koľko zdrojov bude potrebných na realizáciu týchto krokov. A radi by sme sformulovali takú stratégiu, kde národné a komunitárne požiadavky eh, sú zlúčené do jedného bloku a zároveň sa vychádza v ústretí najmä podnikom. No a keď eh, tento obraz načrtnem, tak musím tiež povedať, že by som chcel, aby váš výbor bol spravodlivý, ale rozhodný a dúfam, že budete, budete klásť výzvy a že zároveň urobíte všetko, čo je potrebné pre úspech e, systému obchodnej známky v Európe. Ďakujem pekne za veľmi rozsiahlu prezentáciu. Pani kolegyňa Wikström, nech sa páči. Tak. Príjemný dobrý deň. Rada by som vyjadrila srdečnú vďaku pánu Kampinosovi za zaujímavú prednášku o aktivitách tohto úradu v Alicante. Rada by som vás uistila, že v tomto výbore veľmi vedome pracujeme na tom, aby sme sa viac v tejto digitálnej epoche sústredili na práva duševného vlastníctva. Všetci sú do tohto zaangažovaní, ale čiastočne máme rozdielne názory a príležitostne sa dopracúvame k rôznym výsledkom. Máme tu inovačnú úniu, to je jeden z dôležitých krokov, ktorý sme podnikli. Avšak myslím, že všetci chceme o tejto téme hovoriť ešte viac. Vy ste sa tomu v krátkosti venovali, lebo ste povedali, že legislatíva nie je jedinou cestou. Aké sú budúce výzvy, tie najväčšie, ktoré vidíte vo vašej činnosti? a aj spôsob, akým by sme mohli my zvládať budúce výzvy pri ochrane obchodných značiek v čoraz viac sa digitalizujúcom svete. Povedali ste, že 95 dopytov je digitálnych. Ako by sme my mohli prispieť k posilneniu dôvery? A aj v, rozš- v rozširovaní presvedčenia, že v digitálnej epoche je potrebné chrániť e, duševné vlastníctvo. Ďakujem. Ďakujem, pani kolegyňa Lichtenberger. Ďakujem pekne. Pre mňa je stvoje jeden princíp, ktorý stále v tejto súvislosti opakujem. Značka je podstatným orientačným bodom pre spotrebiteľov. Spotrebitelia dôverujú značkam a známkam. Pre mňa je rozhodujúce aj pre posúdenie vašej práce, či môžu spotrebitelia ešte dôverovať známkam akým spôsobom im zaručíme, že za známkou sa skrýva to, čo im je pod známkou ponúkané. To je pre mňa rozhodujúci bod. Pre mňa to je nielen ochrana jedného podnikateľa voči inému, ktorý by ho mohol napríklad e, okopírovať ako hodnotu v spoločnosti, ale pre mňa je tvoje aj hodnota v spoločnosti taká, že známka je prísľubom, výrazom určitej hodnoty a toho, čo sa za ňou skrýva určitého zloženia a že tento prísľub pre spotrebiteľa sa aj dodrží. Pre mňa je to nielen aspekt ochrany jedného e, podnikateľa voči inému v spoločnosti, kde sa práva duševného vlastníctva trošku málo ochraňujú, pretože tu nejde len o boj medzi dvoma firmami alebo dvoma značkami, aby sme ho zorganizovali a regulovali, ale ide tu aj o toho, e, pre koho výrobca tie značky vlastne vyrába. Ide o spotrebiteľov. Mnohé e, škandály túto tému výrazne spochybňujú. Môžeme mať síce excelentne vyvinutý systém ochrany známok a značiek, ale nebudeme, nedosiahneme efektívne výsledky, pretože spotrebitelia týmto známkam už nebudú veriť. A pre mňa tu vyvstáva otázka, ako by sme tento aspekt mohli silnejšie zohľadniť, pretože mi ide najmä o následovné. Ľudia sa snažia zorientovať a táto orientácia v tejto debate sa prakticky nevyskytla. Ak by ste prosím k tomuto aspektu mohli niečo povedať. Ako sa dá táto problematika dodržať e, potom, čo sa týka um, prípadov zneužitia zna- známkového práva? A potom ďalšia vec, v niektorých krajinách sa to vyskytuje viac ako v iných. Ide o otázku ochrany známok a označovania krajín pôvodu. Ako to vyzerá s harmonizáciou a ako by sme to mohli v budúcnosti vyriešiť, pretože si myslím, že niektoré záležitosti už majú charakter známky, hoci eh, vyjadrujú len geografický pôvod ja, ich habe dann keine weiteren... Už sa nikto ďalší nehlási do diskusie, avšak ja by som rád položil jednu otázku. Sami ste hovorili o prebytkoch a že úrad pre harmonizáciu nie je len, len úradom pre ochranné známky, ale je istým spôsobom bankou. Čo budete robiť s týmito prebytkami čo ste si naplánovali vo vašom úrade. Možno by ste k tomu mohli niečo povedať. Peter Campinos. Nech sa páči, slovo má pán Campinos. Um... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som sa pokúsil na toto odpovedať, e, na tie dve otázky, ktoré boli položené čo najlepšie, podľa mojich najlepších znalostí. Ja si myslím, že do istej miery tieto dve otázky sú v podstate vzájomne prepojené, respektíve súvisia a týkajú sa e, dôvery, ktorú spotrebitelia prechovávajú voči systému ochrannej známky a tu musím povedať, že no, súhlasím aj so sebou, ale <laughs> aj s vami v tom, že e, ja sa rozhodne domnievam, že harmonizácia by sa mohla a mala riešiť legislatívou a legislatívnym procesom, ale súvisí do veľkej miery aj s tým súčasným vekom internetu, ktorému sa budeme musieť prispôsobiť a súvisí tiež s tým, ako interpretujeme zákony a E, ako nastavíme procesy tak, aby využívali tie isté e, informačné nástroje alebo informatické nástroje, tak, alebo aspoň e, interoperabilné informatické nástroje. Pretože my v podstate musíme neustále prihľadať na ten konečný cieľ, ktorým je pohodlná služba konečnému užívateľovi, čiže občanom. Takže Rozbehnutie legislatívneho procesu bude pre náš úrad veľmi dôležité a jeho výsledok samozrejme tiež. A domnievame sa, že ten, ten náš prebytok by sa dal z časti použiť na to, aby sme rozbehli nejaký fond s e, celkovou kapitalizáciou povedzme 50 miliónov eur, aby sme vytvorili zdieľané informatické nástroje, ktoré by používali tie jednotlivé úrady pre um, pre e, obchodné, obchodné známky a úrad, centralizovaný úrad pre obchodné známky, tak aby boli k dispozícii všetkým centralizované databázy, bezplatné databázy týkajúce sa tak e, národných obchodných známok, ako aj toho nadnárodného, teda európskeho komunitárneho systému obchodnej známky. A týmto by sme mohli zjednodušiť tú službu pre konečného užívateľa. My to už dnes robíme a ja môžem s veľkým um, s veľkou spokojnosťou konštatovať, že e, jednotlivé národné orgány, alebo teda úrady pre e, obchodné známky, nám vychádzajú v ústretí, poskytujú informácie a možno do konca roka budeme mať v podstate veľkú väčšinu, teda konkrétne 25 úradov, ktoré s nami komunikujú, ktoré sa zaberajú obchodnými známkami, budeme mať napojených e, do tohto systému. Takže my sa teraz chystáme na, toto, toto sú obchodné známky, a my sa teraz chystáme e, toto isté urobiť aj v oblasti dizajnu. To niektorí tvrdia je e, veľmi dôležitá oblasť, jednoducho európska, alebo teda systém európskej ochrany dizajnu e, je tiež vecou, ktorá by sa mala riešiť a chceme aby takýmto spôsobom spolupracovali členské štáty a komunitárna úroveň. No a toto by sme mohli urobiť cez tento fond, 50 miliónový fond, ktorý e, už teraz vlastne uvažuje o podpore 21 rôznych IT projektov. A viete si predstaviť, že je, ist, že je veľmi komplikované spravovať 21 rôznych informatických projektov, keď e, vaše hlav, vaša hlavná náplň spočíva v niečom inom, ale aspoň tým vidíte, že my sa snažíme takýmto spôsobom harmonizovať um, tie praktické postupy medzi OHIMom a tým, čo uplatňujú jednotlivé vnútroštátne orgány. Takže my možno niekedy, teda možno niekedy sa snažíme skôr meniť zákony, ale pritom strácame zo zretela fakt, že by možno niekedy úplne stačilo, aby sme sa stretli a našli spoločnú interpretáciu toho zákona, ktorý máme, to je tej legislatívy, ktorá je platná. Čiže my sa snažíme robiť túto druhú vec, ktorá je možno trocha jednoduchšia. A druhá otázka, ktorú som dostal, sa týkala kvality ob- systému obchodných známok. A ja tu v podstate odpoviem, no to, to, toto sú dve rôzne otázky, takže ja sa na ne pokúsim odpovedať na obe. My sa snažíme urobiť jednu vec a to, že e, zabezpečujeme ochranu obchodných známok na vysokej úrovni, teda nielen obchodných známok, ale aj chráneného dizajnu. A je jedna vec, alebo jednou vecou je riešiť to, či ak spoločnosť, ktorá má e, obchodnú známku registrovanú, skutočne poskytuje to, čo má tomu spotrebiteľovi, toto je vec, ktorou sa v Ohime zaoberáme, ale povedal by som, že konečná, konečný, mm, konečný výsledok závisí od trhu. Ak trh sa domnieva, že ochrana známka dostala svojmu prísľubu, tak ju jednoducho akceptuje, ak nie, tak nie. No ale nás trápi o mnoho viac, o mnoho viac otázka e, konfliktu práv, teda aby sme v podstate neregistrovali tú istú obchodnú známku dvom rôznym spoločnostiam a musíme overovať, či daná obchodná známka rešpektuje to, čo je napísané v nariadení. Teda je to deskriptívna obchodná známka, pretože ak je, tak jednoducho monopol nemôže byť daný jednej, jednej firme, jednej spoločnosti, lebo ak je to deskriptívna alebo generická známka, hej, e, povedzme slovo obu pre topánky alebo E, skvelé víno pre víno. To je jednoducho generická vec, ku ktorej musia mať prístup všetci občania a všetky firmy. A e, my sa zaoberáme aj týmto, ale e, nemáme, nemám, ale to, ja viem, že toto možno nie je dostatočná odpoveď pre vás. My každopádne sa snažíme komunikovať so všetkými a uplatňovať zákon. To sa snažíme robiť skutočne na maximum a snažíme sa tento náš proces neustále vylepšovať. No a teraz k otázke, e, ktorú položil pán predseda. Ja som povedal, pán predseda, že spomedzi tých e, miliónov eur toho prebytku, nepoviem presne, koľko to je, pokiaľ ma o to nepožiada tento výbor, tak 15% je venovaných e, Fondu pre harmonizáciu, pričom toto je E, je úloha, ktorou sa snažíme zjednodušiť život pre užívateľov, teda e, zabezpečiť to, aby ten užívateľ mohol ísť na jedno miesto a dosiahol tam ochranu, povedzme, svojho, svojho, svojej známky alebo e, dizajnu pre všetky trhy. Ehm, Ďalej využívame tento nadbytok na financovanie našej e, personálnej politiky a tiež e, prestavbu nášho informatického systému, pretože tie, tie IT systémy sú veľmi komplikované a chceme ich zjednodušiť ďalej, e, rekonštrukcia budov a tak ďalej. My momentálne tiež napríklad e, formulujeme strategický plán na nasledujúcich 5 rokov a domnievam sa, že by sme mali jasne formulovať, kde sa nachádzame a kam sa chceme dostať a že by sme mali transparentne vysvetliť každému, E, e, kde chceme byť o tých 5 rokov. Na no tento proces treba vykonať po dôkladnej konzultácii so všetkými našimi zamestnancami, čiže ja konzultujem vlastne, alebo teda mám v podstate pohovory s každým zo 700 stálych zamestnancov. E, ďalej sa snažíme konzultovať tieto veci s IT spoločnosťami, odvetvím, partnermi, zainteresovanými stranami a vypracujeme plán, ktorý by mal byť, dúfam, predložený v polovici apríla, alebo teda najneskôr, najneskôr začiatkom mája. Ale už teraz môžem povedať jednu vec, pán predseda. Musím teda niečo povedať na záver ako vyhlásenie. My skutočne nevyhnutne potrebujeme, naliehavo potrebujeme riešiť otázku zjednodušovania e, informatickej architektúry, pretože v roku 2000 keď sme to rozbehli, tak e, sme mali určitý systém, ale potom sme k tomu pridávali systémy, databázy, dávali sme veci online, e, chceli sme, aby to všetko bolo prístupné podnikom, ale Eh, my sme nepostupovali form, eh, cestou riešenia integrovaného IT systému, kde by všetky komponenty boli prepojené. Nie, pridávali sme, priliepali sme k tomu časti a teraz potrebujeme tento, hm, tento disjunktný systém v podstate zmeniť tak, aby eh, to všetko spolupracovalo a bude nám trvať veľmi, veľmi, veľmi dlho, kde je nejaká chyba a kde ju, ako ju treba opraviť. Toto bude stať peniaze. Druhá vec, Pán predseda, hm, iste viete, že prebieha e, nielen v Európe, ale inde diskusia o tom, či outsourcovať alebo nie, či zadávať e, určité činnosti mimo firmy alebo si ich robiť sami. Takže my e, sme sa rozhodli v prípade softvéru a IT systémov sme sa rozhodli outsourcovať, teda zadať externe všetky činnosti týkajúce sa informačných technológií a musíme v podstate nájsť rovnováhu medzi tým, čo sa bude robiť u nás a čo sa bude robiť externe. Takže e, ide nám o to, aby sme si zachovali určité znalosti o tom našom, alebo poznatky o tom našom informačnom systéme, aby to pre nás nebola úplne cudzia vec. E, my e, potrebujeme opätovne alebo späť získať opraty k týmto informačným systémom a toto, pán predseda, bude tiež znamenať investície. Viete isté, pán predseda, že už 11 e, rokov e, riešime, alebo teda už, už vlastne existujeme 11 rokov, máme veľkú budovu, kde ste, myslím, ešte neboli, mm, e, pracuje tam priamo asi 500 zamestnancov a ďalej máme zhruba 300-400 outsourcovaných zamestnancov, alebo teda dočasných zamestnancov. Na priebehu rokov sa stalo to, pán predseda, že minimálne za tých 11 rokov minimálne raz sme už preplatili tú budovu. Keby sme si ju boli bývali vtedy postavili, kúpili alebo e, nejak zadovážili, tak teraz už e, v podstate by bola naša, teraz by sa nám to oplatilo. No a tý, tý, ten zbytok ľudí, ktorí sú v tej prenajatej budove, tak tých chceme presunúť do hlavnej budovy, takže týmto chceme ušetriť prostriedky na prenájom nehnuteľnosti. Každopádne, pán predseda, ja vám môžem garantovať, že nebudeme schopní investovať všetok ten náš prebytok. Prebytok zostane v európskom bankovom systéme, čo, čo v týchto časoch zrejme nie je veľmi zlé. Ďakujem pekne. Má ešte niekto ďalšie otázky? nie. Preto by som rád poďakoval pánu Kambinosovi. Myslím, že budeme dobre spolupracovať. Výbor má Alicante stále na zreteli, hoci naše delegácie tam nechodia príliš často, ale počas tohto legislatívneho obdobia vás aspoň raz navštívime najlepšie počas letného slnečného obdobia. teraz preskočím späť k programu rokovania kvôli časovému sledu sa nám tu niečo pomiešalo. Najskôr by som sa rád venoval bodu 9 a to je správa pána Luisa de Grandeša Rýchlo by sme sa mu mohli venovať a potom uvidíme, či budeme mať čas ešte na iné záležitosti. Pán Bellinguer sa vopred spýtal, pretože je tieňovým správodajcom pri téme zmluvných e, vzťahov, či by sme sa tomuto mohli venovať ešte dnes do poludnia. Myslím si, že asi nie, pretože je k tomu potrebná širšia diskusia. museli by sme o tom hovoriť tak či tak ešte raz, takže by sme to mohli preniesť na program ďalšieho rokovania. Áno, je to v poriadku? Áno. Tak potom zmluvné právo prenesieme a poveríme spravodajcu a tieňovú spravodajkyňu, aby sa venovali tejto téme a na budúcom rokovaní e, tento bod zohľadníme. Potom bod 30 7 správa pani Geringer tiež to nie je absolútne aktuálne. Takže to prenašame na iný termín. Správa Wallis je taktiež odsunutá a teraz sa dostávame k správe de Grandes. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa pokúsim hovoriť čo najstručnejšie, aby bolo možné E, naplniť náš program. Vážení kolegovia, mojou úlohou je teraz popísať e, stanovisko čo najstručnejšie, e, pričom ide o pomerne dôležitú otázku na to politiku EU v oblasti boja proti terorizmu kde sa hovorí o hlavných úspechoch a budúcich výzvach. Ja si myslím, že toto je téma, ktorá si zaslúhuje možno aj viac času, než koľko je vyhradená. Každopádne v oznámení komisie um, sú popísané hlavné úspechy boja proti terorizmu v Európskej únii a takisto budúce výzvy, ktoré pred nami stoja v tejto oblasti. A táto politika je súčasťou politiky bezpečnosti Um, a spravodlivosti uh, Európy a to konkrétne ako priorita číslo 2. Uh, hlavný problém teroriz- terorizmu je radikalizácia teroristov. No a ja som bol v roku 2008 spravodajcom spravodaj- e, správy e, k správe komisie e, z roku 2002 o boju proti terorizmu. No a v tomto rámci, v tomto, na tomto základe v podstate vznikol právny rámec napríklad boja proti tzv. Inter, internetovému terorizmu, eh, kyberterorizmu. Eh, my, eh, my v podstate si musíme uvedomiť, že to zasahuje aj do oblasti pôsobnosti výboru LIBE. A um, to v úseku um, narúšania základných slobod a práv osôb a um, toto je vlastne otázka, ktorú musí riešiť akákoľvek politika boja proti terorizmu. Teda nejde len o právny základ, ale aj o rovnováhu medzi potieraním terorizmu a e, zabezpečovaním jednot, jed, mm, rovnocennosti, rovnoprávnosti a slobody naši, našich občanov. E, európsky občania jednoducho e, chcú a musia bojovať e, proti terorizmu na základe istých zákonov. Boj proti terorizmu v Európe je podporený s tými legislatívny akt, legislatívnymi aktmi, akčnými programami, stratégiami a určitými štandardmi, e, ktoré si kladú za cieľ vyriešiť tie štyri hlavné e, ciele, ktoré sú stanovené ako e, prevencia, ochrana, predvídanie a reakcia. No a toto je v podstate formulované v, v tomto dokumente, o ktorom hovorím. Pokiaľ ide o prevenciu, tak e, tu ide v podstate o prevenciu činov, ktoré sa môžu charakterizovať ako trestný čin terorizmu. E, tu vychádzame z rámca 2008, ktorý bol modifikovaný v roku 2000, 2002, ktorý bol modifikovaný v roku 2008. No a moje stanovisko e, sa snaží zdôrazniť to, že je potrebné, aby tento právny rámec bol premietnutý do legislatívy, legislatívy členských štátov. No a ďalšia otázka je boj proti radikalizácii, teda um, tak povedať, odchyt teroristov, zatýkanie teroristov. No a ehm, my naďalej e, kráčame touto cestou a e, Európsky parlament má v tomto veľmi dôležitú úlohu. Pokiaľ ide o ochranu osôb a infraštruktúry, tu treba zdôrazniť to, že boj proti terorizmu Eh, predstavuje eh, čoraz eh, väčšie, alebo teda nové výzvy, pretože sa využívajú nové technológie a techniky. Jednoducho teroristi sú rovnako imaginatívni, rovnako, rovnako tvoriví ako hociakí iní ľudia, ale bohužiaľ sú tvoriví v tej nesprávnej oblasti. A tu je potrebné reagovať veľmi rýchlo a efektívne. A to sme videli napríklad v prípade oblasti boja proti terorizmu na oblohe, teda v podstate e, ide o e, kontrolu batožiny a cestujúcich v leteckej preprave. Tam sa reagovalo skutočne veľmi rýchlo a pocitujeme v podstate dôsledky na vlastnej koži. E, ja súhlasím s zoznamením komisie v tom, že je potrebné zaviesť systém integrálnej ochrany verejnosti a verejných činiteľov, pričom je potrebné, aby sa konsolidovali snahy v rôznych oblastiach, napríklad technológií a stíhania, ako aj vyšetrovania. No a ďalej ehm, stíhanie samotné. Stíhanie je kľúčovým, kľúčovou časťou stratégia, pričom ehm, európsky, ehm, európske nariadenie o boji proti terorizme sa snaží garantovať efektívne stíhanie trestných činov terorizmu a došlo k nedávnym zmenám asi v takom zmysle, že sa registrujú údaje o cestujúcich a toto je vec, ktorá, vy, ktorá vedie k veľmi um, burlivej diskusii, ale uh, ja už som povedal, že pre moju krajinu mm, je uh, veľmi uh, dôležité z hľadiska Európskej únie a je priorit podporovať alebo pomáhať postihnutým a v tomto prípade tým, ktorí sú postihnutí trestným činom terorizmu. A kolegyňa E, ktorá sa toto témou zaoberá, je podľa mňa e, správna osoba na svojom mieste, pretože e, zastáva práva, um, za, zastáva práva všetkých, ale troška zabúda na práva postihnutých alebo obetí. A preto aj v tomto dokumente komisie by som chcel povedať, že je potrebné venovať otázke práv postihnutých terorizmom väčšiu pozornosť. Vážení kolegovia, boj proti terorizmu je téma, ktorá sa nás týka všetkých. Európsky parlament by mal byť tým hlavným zastrešovateľom politik v tejto oblasti a ďalej treba rešpektovať základné práva no a tiež práva postihnutých alebo obeti terorizmu. No a bez tohoto jednoducho nie je možné vypracovať komplexnú politiku boja proti terorizmu. E, toto nám umožňuje súčasná diskusia a ja som otvorený návrhom kolegov, pretože tu E, nemož, nemožno akceptovať nejaké ideologické rozdiely, e, pretože máme v tomto spoločný cieľ. No a na záver ešte dve pripomienky, pán predseda. Ja by som chcel ehm, povedať komisii, že je treba vykonať rôzne zmeny v dokumentoch, ktoré majú svoju predbežnú e, formu. Domnievam sa, že tam totiž je vec, ktorá je veľmi nespravodlivá a ehm, my musíme totiž formulovať, či terorizmus je e, vecou, ktorá je viditeľná, alebo či sa radikalizuje, e, či ide o vec kultúrnu alebo religióznu. A ja si myslím, že nemôžeme islamistov, um, isla, islamistov v podstate, teda, pardon, nemôžeme hovoriť o islamskom terorizme, mali by sme hovoriť o e, terorizme džihadistov, to je niečo iné. Teda my nechceme v podstate stigmatizovať všet, všetkých veriacich, Ehm, a toto je podľa mňa vážna chyba. My nesmieme ehm, byť, ehm, nesmieme byť predpojatí a musíme jednoducho poskytovať podporu všetkým a nediskvalifikovať jednu veľkú časť občanov aj nášho kontinentu. A zároveň by som chcel povedať, že komisia hovorí o určitých slobodách a ochrane základných ľudských práv a slobôd, ale e, zároveň e, komisia, ktorá je hlavným garantom ochrany e, týchto práv a slobôd, nespomína tieto práva vo všetkých dokumentoch, kde by mohla. Toto je možno vec, ktorú v podstate majú na starosti právnici, ale my v týchto všetkých materiáloch, ktoré komisia produkuje, by sme mali Um, apelovať na to, aby členské štáty um, v boji proti terorizmu nepoškodzovali základné ľudské práva a slobody. Jednoducho treba nájsť nejakú rovnováhu a treba to neustále, neustále zdôrazňovať. Jednoducho presne to uh, je, pres, presne o to ide teroristom. Jednoducho um, žiadny systém ktorý stíha zločincov, nemôže zároveň postihovať uh, neprimerane občanov, pretože uh, ak teroristi e, chcú využívať, e, povedzme, e, povedzme určité loži alebo informácie na to, aby v podstate neutralizovali ten, tie systémy boja proti terorizmu v členských štátoch, tak sa im to darí, lebo jednoducho ten, ten, ten boj je rozprestretý a zameraný na všetkých a tým pádom je neefektívny my e, budeme musieť e, postupovať e, veľmi dôkladne, teda chceme samozrejme, aby boj proti terorizmu aby, aby, aby naďalej figuroval v týchto dokumentoch a musí tam byť zároveň spomenutý, spomenutá aj ochrana základných ľudských práv a slobod, ale treba si povedať, ako to je. Jednoducho konajú štáty, štáty môžu porušovať, alebo teda štáty by nemali porušovať ľudské práva. Teroristi neporušujú ľudské práva, to sú jednoducho zločinci. No a mm, to je všetko, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne pánu kolegovi De Grandesovi, pani kolegyňa Lichtenberger. Ďakujem pekne. Myslím, že spôsob, ako sa bojuje s terorom, sa meria kvalita demokracie čím viac obmedzujeme práva pre celé spoločenstvo a v celej komplexnosti, pretože si vyberáme len určité metódy boja proti teroru, o to viac sa môžeme približiť tomu, čo propagujú sami teroristi, teda neslobodnú spoločnosť. Znamená to, že terorizmus je potrebné potláčať tam, kde sa vyskytne konflikt medzi občianskými slobodami a základnými právami. A to je otázka voľby prostriedkov, ako bojovať. Ak eh, zohľadníme tendenciu, ktorá je aktuálna v posledných rokoch, že sa veľa pracuje s usmerňovaním más, eh, si myslím, že treba vynaložiť viac prostriedkov tam, e, kde vidím väčšie možnosti v oblasti prístupu targeted approach, teda cieleného prístupu. Ak robíme mass screening, teda pozorovanie veľkého množstva ľudí rôznymi prostriedkami, tak e, sa dostaneme do nebezpečenstva, že nás udusí množstvo údajov. Myslím si, že aj kolegyňa Intfel to myslela takisto, ak povedala, že treba vyhodnotiť, prehodnotiť prostriedky použité proti terorizmu. Je to zásadná otázka, ktorú by sme si mali položiť. A internetová kriminalita, čo sa jej e, týka, som práve za cielený prístup. Za cielené hľadanie z mnohých oblastí sme už získali skúsenosti eh, s pozitívnymi výsledkami tohto pozorovania. Myslím, že toto by sme mali mať stále na zreteli. Nesmieme sa zmeniť na spoločnosť, ktorá, tak povediac, tomu, čo autoritárske režimy alebo teroristické skupiny chcú a navrhujú, sa bude podobať. Je to naozaj veľké nebezpečenstvo. Občianské slobody sú tou kvalitou a entitou, ktorú by sme mali ochraňovať. A je výrazne potrebné e, zvážiť obmedzenia, ak sa týkajú veľkého počtu ľudí. Ide vždy o voľbu stratégie, ako postupovať najlepšie proti teroru. Po druhé, pri presadzovaní mnohých z týchto opatrení v niektorých členských štátoch sme zistili použitie rôznych stratégií, čiže nemáme jednu spoločnú cestu, ale rôzne cesty. Tak napríklad v jednej krajine sa mm, iniciovalo zavedenie tzv. paragrafu o mafii, pretože tieto organizácie boli označené ako kriminálne združenia, avšak sa to používa potom aj proti študentským protestom. Mali by sme skutočne sa sústrediť na ciele a rozhodnúť sa pre správny prístup, aby sme zabezpečili istotu a bezpečnosť. Myslím, že vývoj pri Swifte, kde vidíme, že ak ste ešte pred hlasovaním o určitých opatreniach napríklad zistili, že sú neúčinné, tak je potrebné ich zmeniť. Tretí problém vidím neustále v, um, vo vymedzení, čo je teror a čo je len porušenie určitých pravidiel. Napríklad, ak ide o sériových um, um kriminálnikov, treba zohľadniť aj otázky konania v Amoku, ktoré sa často e, spájajú aj s ideologickými otázkami. Myslím, že tieto témy by sme mali oddeliť aby celá záležitosť bola transparentnejšia. Nesmieme e, vytvárať príliš veľa zmetočnej legislatívy, ktorá môže byť v členských štátoch vykladaná rôznym spôsobom. A potom už nemôžeme hovoriť o rozumnej spoločnej stratégii. Toto je ťažiskový bod. Mali by sme viac hovoriť o implementácii práva spoločenstva a rozhodnutí spoločenstva a mať to stále na zreteli, pretože to je to jadro. Mali by sme jasne rozlišovať v otázkach základných práv a nemali by sme sa vzájomne podozrievať a nemali by sme sa vzájomne obviňovať, či hovoríme málo alebo veľa o týchto otázkach, ale mali by sme efektívne vynakladať prostriedky na boj proti teroru. Na túto tému existujú veľmi rozdielne názory, aj čo sa týka efektivity, ktorú ste vy spomenuli. Ak hovoríte o... Neviem teraz presne, či v preklade, respektíve v pretlmočení v Nemčine to bolo presne také, ide o esl, ide o islamský teror alebo islamistický teror. V Nemčine je to rozdielny význam, neviem, či podobne je to aj v španielčine. Či sa môžeme obmedziť len na džihad, to som si nie celkom istá. Tak či tak je potrebné sa oslobodiť od myšlienky, že teror prichádza len z tejto strany, ale islamistický teror islamistický teror by bol presnejším pojmom, islamský teror nie. E, Toto je už jazyková otázka. Myslím, že to nemôžem posúdiť pre iné jazyky, môžem to zhodnotiť len v Nemčine. Celkovo áno, myslím si, že my ako právny výbor by sme mali zdôrazniť právnu úroveň a bola by som rada, keby sa tam objavil aspekt lepšieho zohľadnenia implementácie v členských štátoch, aby sme sa práve na toto sústredili, pretože v konečnom dôsledku ide práve o toto. A tam potom vznikajú veľké oblasti napätia konfliktov medzi členskými štátmi aj na základe toho, čomu sme sa dnes už venovali, rozdielnych právnych tradícií a v tejto súvislosti poviem aj historických skúseností, ktoré možno v nemeckojazyčnom priestore um, potom spôsobujú, že dojmy z niektorých uh, tém môžu byť iné, než je tomu v uh, iných členských štátoch. Ďakujem pekne. Ďalšia pani kolegyňa. Ja, Frau Lichtenberger hat ja sehr. Ďakujem, pani Lichtenberger. Hovorila veľmi dopodrobná. Nechcem opakovať to, čo už povedala, pretože s veľkou väčšinou plne súhlasím. A teda môžem podporiť to, čo povedala. Vrátim sa k tomu, neviem, či to chyba v preklade. Uvádza sa tu, že terorizmus má byť odstránený raz a navždy. Áno, toto je naozaj úctyhodný cieľ, ale nie je podľa mňa veľmi realistický, pokiaľ ide o mučenie. K mučeniu dochádza, respektíve k podpore mučenia že sa to deje v tretich krajinách, toto nemôžeme popierať. Pokiaľ ide o SWIFT, ja som hlasovala proti, lebo už aj vtedy som nebola presvedčená o tom, že by v rámci kompromisu v praxi SWIFT mohol byť taký úspešný, ako sme dúfali. Po pol roku vyhodnotenia sa to aj preukázalo. Ja si myslím, že parlamentu bol trošku vodený za nos a teraz musíme znášať následky. Pokiaľ ide o excesy pri boji proti terorizmu, tieto by mali byť obmedzené a v tejto súvislosti sú hodnotiace opatrenia v zmysle líbe veľmi dôležité. Na sa to týka v každodennom živote. Ja ako notárka som napríklad mala dočinenia so zmenami smerníc o praní špinavých peňazí. Naozaj to bola katastrofa kopa papierov sa na to minula, padlo na to množstvo stromov, ale nedošlo k žiadnemu odhaleniu. Napríklad, že Osama bin Laden príde k notárovi a že sa teda takto aj odprezentuje, odhalí svoju identitu. Toto je naozaj hlúposť predpokladať. A po tých dlhých rokoch boja proti terorizmu Skratka je potrebné toto obmedziť, lebo to nič neprinieslo. Sloboda prejavu a základné práva musia byť viac v popredí než doposiaľ. Pokiaľ ide o ochrany osôb, som za to, aby sme prezali taký systém, aký funguje v Izraeli, teda že sa obmedzujú na konkrétne podozrenia a nejaké masové skenovanie, prehľadávanie osôb, o ktorých je jasné, že sú neškodné toto je tiež naozaj hlúposť, exces, je to veľmi drahé. Nemali by sme v tom pokračovať, takže by sme mali nasledovať príklad Izraelu, ten má veľké skúsenosti z boji, v boji proti terorizmu. Takže prevezmime ich systém. Žiadne nové skenery, prosím. Ďakujem. Skenery čo? Ďakujem pekne, pán kolega Masa. Ja sa ospravedlňujem, pán predseda, ja som musel odísť, alebo nebol som e, k dispozícii, pretože som bol za lekárom, ale ja chcem podporiť správu, ktorú vypracoval môj drahý kolega, priateľ, pán Luis de Grandes. E, nejde o otázku e, nejakých odtienkov významových alebo nejakého nedorozumenia. Ide, o jednoducho, ide jednoducho o otázku zásadnú, E, ide o to, že tie, od, e, tie opatrenia, ktoré sa zavádzajú a výrazové, významové odtienky, ktoré v podstate sa, sa schvalujú, tak e, treba, pre, treba prerokovať v tomto parlamente, v našom výbore, vo výbore LIBE, jednoducho kdekoľvek inde, pretože podľa mňa je veľmi dôležité to, čo nám Luis hovorí. A včera som povedal v podstate to isté. Hej, tam sme diskutovali uh, hej, o tom bode, kde Eh, sme hovorili o tom pripodobení, o tej metafore eh, Don Quixota, ktorý tam bojuje proti tým gigantom, hej, to bolo o tých eh, auditorských firmách, čiže uh, <laughs> toto, patrí, toto platí v podstate ešte aj dnes. Ja som v podstate ten jeho, uh, ten jeho uh, pomocník, ja som ten Sancho Panca a v tomto ochotne podporím tohto nášho Dona Quixota. Každopádne my to, toto nie je záležitosť alebo otázka, ktorú e, ako um, hovorí kolegyňa, že sa to objavuje len prípad od prípadu. Zoberme si Španielsko. V Španielsku to, to, to, politické, e, to politické spektrum a politické E, strany jednoducho neustále bojujú s terorizmom, neustále sa hovorí o terorizme a nie je absolútne možné sa dopracovať k nejakému konkrétnemu riešeniu. Čiže táto politika um, jednoducho môže mať úspech a niektoré parciálne časti majú úspech a iste odhaluje sa napríklad neustále, odhalujú sa zdroje prostriedkov to, ako teroristi perú peniaze a tak ďalej. E, spolupracuje sa s Francúzskom a s inými krajinami a e, jednoducho nie je možné e, čakať, že dosiahneme konečný úspech, že, že ochránime všetkých občanov Európy a všetkých na svete. Čiže mm, toto je jednoducho prebiehajúca, prebiehajúca práca a um, uh, jednoducho politici niekedy urobia aj chyby a teraz je jednoducho potrebné bojovať proti terorizmu v zmysle toho, ako to hovorí Luis de Grandes. Ďakujem pekne. Na záver spravodajca. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel Eh, postupovať eh, vyrovnane. Chcel by som poďakovať kolegovi Nasipovi za podporu. Pre mňa tá podpora je naozaj nedoceniteľná. Um, a to najmä preto, lebo pochádza z inej politickej skupiny. Toto tomu, jeho podpore dodáva, uh, dodáva väčšiu váhu, pre mňa väčšiu hodnotu, ale nič som od neho viac, ani, alebo nič menej som od neho ani neočakával, pretože je to skutočne uh, človek, ktorému ležia na srdci práva občanov, práva človeka. Pokiaľ ide o e, kolegyne, e, asi netreba povedať nič viac. Jednoducho musíme si povedať otvorene, že terorizmus, áno, terorizmus možno chápať ako väčšiu či menšiu e, prioritu v jednotlivých kultúrach. Hej, v jednom štáte to hrá väčšiu rolu než v druhom, ale na nešťastie stáva sa, že deje sa to, že terorizmus sa globalizuje. V minulosti to bolo tak, že si e, krajina riešila svojich teroristov sama, ale teraz teroristi konajú všade a um, žiadny terorista by jednoducho nemal byť potvrdený v nejakej funkcii alebo nemal by byť nejakým spôsobom uh, odôvodňovaný alebo nemalo by byť ospravedlňovaného konanie. Uh, kto je jednoducho vyhlásený za teroristu, tak jednoducho nemôže byť zbavený toho, tej stigmy. Ale ak niekto bojuje, povedzme, e, za, za odčlen nejakého, nejakého um, územia, tak je to síce separatista, ale ťažko ho označiť za teroristu. Jednoducho terorizmus je iný trestný čin. Pokiaľ samozrejme ten človek začne páchať násilie na iných, tak je to terorista. A e, netreba tieto dva pojmy e, zmiešavať a to platí jednoducho tak v Španielsku, ako aj v Nemecku, ako aj inde. V Európskej únii terorizmus mal tradične troška inú definíciu. A pre nás je terorizmus osobitne citlivá vec a ja, ja veľmi pekne ďakujem um, uh, drahej kolegyni. Uh, ktorá e, zdôrazňuje, že členské štáty nesmú páchať zločiny sami v boji proti terorizmu, nesmú ísť príliš ďaleko. E, to neznamená, že e, netreba dávať pozor. Samozrejme, treba neustále bojovať proti teroristom a potlačať ich a stíhať ich a presne o tom išlo treba nájsť rovnováhu. Nesmieme jednoducho zmiešavať tých bežných zločincov, ktorí páchajú bežné e, trestné činy s teroristami. Nie, pre mňa je tam veľmi jasná hranica. E, ja to poviem takto, mm, môžeme to brať tak, že ich budeme rozdielovať podľa cieľa, ktorý sledujú, ale to podľa mňa nie je celkom správne. E, teda treba bojovať proti terorizmu, to je jasné, Ehm, treba e, chrániť práva ostatných občanov a treba to urobiť veľmi rozhodne. Je pravdou, že e, my akékoľvek výstrelky e, máme trestať, musíme trestať, ale nesmieme pritom páchať výstrelky sami. Čiže toto je moja otázka a respektíve toto, toto v podstate my musíme riešiť, musíme e, hľadať a e, komisia musí dbať na to, aby e, boli dodržiavané zákony a aby štáty nepáchali terorist, terorist, teroristické činy sami. Takže, a to, toto je vec, nad ktorou bude ísť aj výbor Libe. Um, pokiaľ ide pani, pani Lichtenberger o preklad toho, čo som hovoril na margo islamistov a džihadistov. Islám alebo islamizmus je v podstate legitimná vec, ktorá závisí od presvedčenia, od, eh, od náboženského presvedčenia osoby a to, to je vec legitimná. Tam nemožno nikomu povedať never eh, tomu, hej, nebuď islamista, ale, ale džihadista, to je niečo úplne iné. To je jednoducho človek, ktorý chce škodiť iným. To je preto eh, vhodnejší termín a e, ďalej separatistický terorizmus. No to je, ak e, se, separatizmus e, to je v podstate mm, trestný čin, ktorý, proti ktorému nemožno nič mať. Jednoducho, dobre, buď chceš alebo nechceš byť s nami, ale e, to je vec názorová, to nie je, mm, to, to nie je trestný čin ako taký. Eh, my musíme jednoducho eh, používať veľmi jasné definície, dobre definované slova, pretože teroristi všetko dokážu využiť vo svoj prospech. No a eh, členské štáty, ktoré povedzme mm, deklarujú, že niekto zabíja vlastných občanov a ehm, defrauduje prostriedky vlastnej krajiny a tým pádom je terorista, tiež páchajú takúto, tak, mm, tak, takýto priestupok voči e, presným definíciám. No, ďalej. E, pani Lichtenberger, e, Lichtenberger ja nie som proti tým hodnotám, ktoré zastávate vy. Ja sa práve domnievam, že máme tie isté hodnoty, len sa na to musíme správne dohodnúť. Ďakujem pekne pánu spravodajcovi. Mali by sme sa ešte rýchlo dohodnúť na pozmaňovacích návrhoch. Na lehote navrhujem 28. marca. Nikto neprotestuje. A je tu zima, možno by sme po obede mohli trošku prikúriť. Týmto pádom končíme dopoludnejšie rokovanie a popoludní začneme neverejnou časťou, respektíve in kamera o 15. hodine. Vidíme sa popoludní. Ďakujem.